Hm, pretože um, moji kolegovia mi nevedeli povedať, aký bude dnešný program. Ich warte darauf, dass Kollegen... Čakám na to, že sa tu objavia kolegyne a kolegovia a vám ďakujem za netrpezlivosť, pomocou ktorej chcete popohnať práce nášho výboru. Dúfam, že pred tou akademickou 15 minútovkou sa nám podarí e, začať. A ja teda hneď e, môžem avizovať nasledujúcu správu podľa programu a poprosím pána Kukana, aby e, nám predniesol svoju správu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Potvrdzujem, že ste boli tu včas a čakali ste na všetkých ostatných, kým prídu. Teraz, pokiaľ ide o správu NI, Chcel by som najskôr zdorazniť politickú dôležitosť tejto správy pre tento výbor AFED, pretože No, všetci venujeme veľa pozornosti politike susedstva, diskusie o nástroji a stanovisko Európskeho parlamentu ako spolu autora legislatívy je šanca pre nás, aby sme finančne pomáhali susedným krajinám. V maximálnej miere sa tu odzrkadľujú politické priority Európskeho parlamentu a okrem toho Takúto možnosť máme len raz za 7 rokov, takže ju musíme plne využiť. V príprave návrhu správy som mal konzultácie s mnohými aktérmi v tomto dokumente, či už sú to partnerské krajiny, jeho orgány, veľvyslanci alebo občanské spoločnosti. Bolo to zaujímavé. Ja som sa chcel stretnúť s maximálnym počtom partnerov, aby sme mali čo najviac vstupov zo strany tých, ktorých sa najviac tento nástroj dotýka. Tiež eh, som mal síce neformálne, ale veľmi užitočné eh, stretnutia so zasudcami komisie a so stretnutiami s, s predstaviteľmi SVČ. Pokiaľ ide o dokument ENI, myslím si, že návrh komisie odzrkadľujú nedávne zmeny a zásadné výzvy v politike susedstva EÚ a v celej európskej politike za posledný rok. Je tu niekoľko prvkov, ktoré vítam osobitne. V prvom rade zvýšená koherentnosť medzi politikou susedstva a týmto nástrojom, prepojenie medzi akčnými plánmi a programovacími dokumentami a racionalizácia a rozsahu pôsobnosti tohto nástroja v porovnaní so súčasným. Tiež e, je tu prístup, e, prístup na mieru k partnerstvu s každou partnerskou krajinou susedstva. Je to vysoký stupeň rozlišovania každý partner, partnerská krajina rozvíja svoje prepojenia z EÚ podľa e, svojej vlastnej inšpirácie a kapacít, taktiež podpora krajinám, ktoré chcú vybudovať demokratické spoločnosti a ktoré robia reformy smerom viac za viac a podľa princípu viac, e, väčšej užitočnosti. Pokiaľ ide o návrh e, správy, kde sú aj zapracované návrhy, by som chcel zdôrazniť, že ako to povedal pán predseda Brok dnes ráno, že niektoré návrhy, ktoré predložil, sú spoločné vo všetkých správach o finančných nástrojoch alebo sú súčasťou spoločného prístupu, čiže nebudem hovoriť o tom detailne. Chcem len e, povedať, že tento prístup je užitočný a mali by sme ho tu zapracovať. Ešte by som chcel vyjadriť svoju vôľu viacej zdôrazniť prístup založený na hodnotách, a to, že európska politika susedstva a podporné dokumenty by mali predovšetkým podporovať ľudské práva a základné slobody, posilnenie dobrej demokratickej správy a právny štát. Chcel by som ešte e, podčiarknúť princíp väčšieho rozlišovania a princíp viac za viac prostredníctvom nariadení a jasných nástrojov pre ich implementáciu. Tento o, diferencovaný prístup by mal byť vedúcou líniou, keď sa budú definovať strategické programy a dokumenty na viacero rokov pre každú krajinu. Princíp viac za viac by mal byť e, na špičke tohto prístupu a mala by tu byť dodatočná podpora založená na ročnom základe pre tie partnerské krajiny, ktoré sa zvlášť snažia, aby dosiahli spoločné ciele alebo uh, ktoré prechádzajú demokratickým prechodom, ktorý žiada naša strana. Tiež chcem, aby sa lepšie odzrkadlilo partnerstvo so spoločnosťami, ktoré predstavujú základný kameň revidovanej európskej politiky a kde sú špecifické ustanovenia. Navrhujem, aby tento, toto partnerstvo so spoločnosťami zahŕňalo celkový cieľ tohto nástroja a tiež navrhujem, aby sa vytvorila zvláštna úloha pre občianskú spoločnosť a aby Únia zabezpečila, že sa príjmú primerané kroky a posilní sa kapacita občianskej spoločnosti, aby mohla zohrávať svoju úlohu v príprave, implementácii a kontrole tohto nástroja. No a ešte poznámka na záver. Cením si snahu komisie zracionalizovať tento nástroj, aby bol skutočne podporou cieľov politiky susedstva a domnievam sa, že by bolo kontraproduktívne, keby sme mali príliš veľa dodatkových cieľov, pretože by sme riskovali to, že že sa odkloníme a že sa oslabí e, dôležitosť tohto nástroja, bude teda menej relevantný. Teším sa na vaše komentáre a som pripravený na diskusie s kolegami a tieňovými spravodajcami. Ešte máme čas to, o tom diskutovať, aby sme mali e, dobrý dokument. Ďakujem za trpezlivosť, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Kukán, za túto informáciu. To je prvé e, prediskutovanie tohto dokumentu v našom výbore a teraz máme pána Harlakyho, tieňového spravodajcu z SAD. Mám len veľmi málo, čo môžem povedať k tejto správe. Úplne ju podporujeme, je veľmi dobre vypracovaná z rúk e, teda bývalého ministra zahraničných vecí. Tak to aj vyzerá. Ceníme si zvlášť e, dôraz na partnerstvo s občanskou spoločnosťou, s odbormi a úlohu parlamentu v kontrole implementácie ENI a princíp viac za viac, ktorý by mal byť spojený s princípom menej za menej. Tiež úloha delegovaných aktov a navrhnem len niekoľko málo návrhov, aby sa niečo, niektoré z týchto myšlienok ešte zlepšili v tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Flotre zo strany zelených. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán Kukan, pán spravodajca. Cítime, že ste diskutovali e, rozsiahle v príprave týchto návrhov a že ste sa snažili odzrkadliť že ste sa snažili odzrkadliť orientáciu politiky susedstva, hlavne hnutia za demokraciu, ktoré prebiehali v Stredomorí e, asi pred rokom a to sa odzrkadľuje hlavne v tom cieli, ktorý ste si zadali. Zmienka, ktorú explicitne uvádzate o inštitucionálnom nástroji pre pridruženie všetkých úrovní v implementácii aj v hodnotení všetkých aktérov v občianských spoločností dotknutých krajín a to je veľmi dôležité. Dovolím si možno obohátiť tento návrh možno e, načrtnem, aký by mohol byť tento inštitucionálny nástroj a možno by sa mal dať dôraz v krajinách, ktoré naz- niečo, čo nazývame mm, domácou zodpovednosťou, teda schopnosťou zhodnotiť efektívnosť prebiehajúcich e, projektov e, v politike susedstva. Tiež sa domnievam, že zmienka na hlbokú, hĺbkovú demokraciu je opravnenie zapracovaná. Toto sa dá posilniť v návrhu, ktorý formulujete. Posilniť tak, aby správa upresnila, možno tak, ako ste to urobili Eh, typ demokracie, slobodné voľby, sloboda prejavu, sloboda manifestovať, eh, mediálna sloboda, boj proti korupcii, bezpečnostná reforma, eh, reforma ozbrojených síl, rovnosť mužov a žien, antidiskriminačné kroky. To je veľká sila oznámenia komisie z minulého roka pozvať nás, aby sme realizovali túto hĺbkovú demokraciu prostredstvom týchto cieľov tak, aby toto bola taká prierezová línia všetkých našich programov s akoukoľvek už témou a akéhokoľvek typu spolupráce. Podľa mňa to je veľmi dôležité a toto je základ princípu viac za viac Možno by sme mohli explicitnejšie to vyjadriť a načetnúť túto perspektívu preto, aby tento princíp viac za viac pokryl všetky strany, aby sa implementoval a použil čo najefektívnejšie. A posledná pripomienka, ktorú by som vám chcela predložiť, sa týka víziev hospodárskeho rozvoja a hospodárskeho partnerstva, aby sme jasne pokročili v rozvoji e, v 21. storočí, ktoré by mal, tento rozvoj by mal byť e, inkluzívny, mal by rešpektovať prírodné zdroje. A toto je naša šanca a príležitosť, ktorú máme podporiť v našom susedstve takéto hospodárstva, inkluzívne hospodárstva, a triezve hospodárenie. Myslím, že pokiaľ ide o mňa, tie body, ktoré by som vám mohla navrhnúť, tých nie je veľa a navrhnem ich formou pozmeňujúcich návrhov, ale správa ide dobrým smerom. Ďakujem pekne, pani Flotre. A teraz za GUE Eh, pán Majer. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. pekne. Eh, naša politická skupina je veľmi kriticky zameraná na túto politiku a mm, musíme v tomto smere požadovať podstatne viac. Ak máme zásadu more for more, potom e, e, členské štáty e, treba vyzvať mm, zaviesť reformy. A to je výborná zásada, ale keď, pokiaľ ide o realizáciu v praxi a vidíme príklady, napríklad Maroko v rámci nástrojov um, susedskej politiky má Maroko pokročilý uh, status uh, v oblasti uh, Stredozemného mora a Maroko sa často um, uvádza ako príklad, ale pokiaľ ide o demokratickú úroveň, úroveň demokracie a o, o účasť na voľbách, sú k dispozícii oficiálne údaje z ostatných e, volieb a keď sa e, pozrieme na krajinu čisto z aspektu dodržiavania ľudských e, práv, už Maroko obsadilo autonómnu oblasť. Vieme, že sa tým zaoberal aj OSN. Ak máme zásadu MOFOMO, potom predsa musíme mať v rámci našich zásad možnosť postúpiť aj ďalej. Ide o teritoriálnu súdržnosť, ide o, o vysporiadanie sa e, s chudobou, treba trval udržateľné modely e, výroby a pri tejto e, zásade MOFOMO tieto jednotlivé etapy postrádame a môžem ako príklad uviezť nielen Maroko, ale aj iné krajiny, napríklad e, Izrael. Aj e, tam e, Izraelu sme chceli udeliť pokročilý status. A aj tu musíme konštatovať, že musíme byť kritickí, pretože hodnoty Európskej únie musia byť dodržiavané a um, zatiaľ nie sú. Takže uh, prostredníctvom tejto filozofie sa chceme postarať aj o to, aby ako zásada susedskej politiky uh, platili aj um, ciele 2020 uh, aby sme pre tieto krajiny boli akýmsi príkladom. Sú krajiny, ktoré sú proti eh, stratégii 2020, eh, proti eh, lisabonskému modelu a podobne. Čiže to, čo si neželáme pre Európsku úniu, nemôžeme požadovať ani od ostatných. Mm, politika nás viedla k tejto krízovej situácii v južných krajinách EÚ od čiast Maastrichtského dohovoru. Tu máme túto dogmatickú orientáciu demokraciu. Vždy sa tvrdí, že v ekonomickej kríze treba intervenovať, musí mať štát možnosti zas zasahovať. E, Európska centrálna banka musí mať možnosť intervenovať, musí sa stať bankou, ktorá e, môže poskytovať aj priamo úvery, aby e, sa takto zabezpečilo odlženie. Takže sú finančné a ekonomické nástroje v EÚ, ktoré by by sme nechceli navrhnúť iným krajinám, pretože ich kritizujeme u nás doma. Sme politickou skupinou, ktorá požaduje oveľa viac a ktorá má v tomto smere jasné, koherentné predstavy. Mm, chceme partnerstva a nie zóny voľného obchodu. A potom posledný príklad pre susedskú politiku. E, naša vláda, španielská vláda avizovala, že e, bude kon kontakt, kontrakt so Sodskou Arábiou na, na dodávku niekoľko stoviek tankov a keď je toto príkladom e, zásady MOFOMO, potom musím povedať, že naša politická skupina je proti takejto orientácii. Saudská Arábia má v trestnom zákonníku aj telesné tresty. E, to je proti našim princípom. Ženy tam nemajú žiadne práva, nemôžu napríklad šoferovať motorové vozidlá Ehm, sú tam rôzne nepriateľné pre nás opatrenia v doprave a potom zrazu zistujeme, že je tu zámer predať niekoľko stoviek tankov Sádskej Arábii. Takže, pán Kukan, ak to vyzerá takto, potom si treba uvedomiť, že e, musíme požadovať ešte veľa a musíme byť kritickí. má pani Ibrizagič. Nemám tlmočníkov pre švedsky, tá pán Kukan používal angličtinu, tak ja myslím, že niekto tu má hovoriť po slovensky. <laughs> tak pokračujem po slovensky. Veľmi stručne chcela som povedať, že súhlasím úplne s, s textom, ktorý pán Kukan tu e, predstavil dnes a myslím, že text je e, napísan veľmi dobre a priority, ktoré pán Kukal e, dnes predstavil tu, sú aj moje priority, tak nemám tu veľa e, ešte toho pridať. E, prečítam si to ešte raz veľmi pozorne a keby som mala ešte nejaký návrhov, tak to budem dať pánovi Kukanovi v forme pozmevacích návrhov. Súhlasím aj, že by sme nemali rozširovať tento text ešte priveľa, lebo tedy to naozaj bude lista akých želania a nie priorít e, a v tomto smysle e, myslím že by sme mali udržať tento text v origináli takým aký je e, ak sa to čo najviac sa to vôbec dá urobiť. tak súhlasujem ďakujem a keby som ešte mala niečo tak dám pozmeňujúce návrhy. ďakujem. Ďakujem pekne, pani Ibrizagič. A teraz dávam slovo pani Jakonsári. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin yhdyn näihin. Ďakujem pekne. Pán predseda. Ja tiež súhlasím s tými, čo vyjadrili ocenenie tohto dokumentu. Ja by som chcela len niečo, čo je pre nás trošku tvrdý oriešok e, vo Fínsku na prerusknutie. A to obávame sa teda o osud toho severského rozmeru. Mm, pretože v podstate je severský rozmer ohrozený práve e, susedským nástrojom alebo nástrojom susedstva. A my sa pýtame, že prečo. Myslím si, že to je trošku nejaké nedorozumenie, pretože ten škandinávsky či severský rozmer je rovnako nie je dôležitý len z hľadiska vzťahov s Ruskom, ale je to dôležité pre, celé, pre celú pomalickú oblasť. A je to životne dôležité taktiež aj pre um, stratégiu Európskej únie voči Baltskému moru a po Baltiu a takisto aj z logistických dôvodov je to kriticky dôležité pre všetky škandinávské krajiny. Takisto tu ide aj tu o ten arktický rozmer, na, ktorý je na to napojený. Jednoducho ten severský rozmer je oveľa vhodnejší pre ten nástroj susedstva a mal by tam zostať. Ja viem, že možno nie všetci z vás eh, poznáte mm, situáciu okolo severského rozmeru, ale v minulosti tento severský rozmer už e, dokázal, koľko sa dá dosiahnuť, e, keď sú konkrétne e, ciele alebo keď výsledky sa dajú dosiahnuť len s málo peniazmi. A ja sa trochu obávam, že takýto posun povedie k škrtom vo financovaní severského rozmeru. Ale pre severnú časť Európy sú tieto peniaze veľmi dôležité. Ah. keď eh, by sme eh, zahrnuli teda eh, severský rozmer do mm, nástroja pre partnerstvo a to nebude slúžiť účelu pôvodného zámeru severského partnerstva, severského rozmeru aj keď možno, že sa vám to vidí, že to je malá vec, ale pre nás na severe jednoducho je to veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you very much, madam. Predseda, ďakujem pekne pani Jakonsári a než vrátim slovo spravodajcovi. Chcel by som vyjadriť dať zástupcovi eh, Európskej eh, služby pre vonkajšiu činnosť, prípadne komisii. Pán Koronaro, by tu mal byť, ste tu. Nech sa páči, máte slovo. Uh, good afternoon, Marcus Koronaro. Dobré popoludne, ja som e, Markus Konaro z DG DEVKO. Prvom som chcel poďakovať e, spravodajcovi pánovi Kukanovi aj za jeho spoluprácu s ním, aj za všetko to, čo vidíme v návrhu správy. Takisto sa odvolával na viaceré otázky, ktoré sú súčasťou e, prístup, balí, balíkového prístupu. Ja teraz nebudem hovoriť, alebo vzdám sa teda toho, aby som sa vyjadroval k otázkam delegovaných aktov, alebo horizontálnych otázok, ale vieme, ako sú teda e, nastavené v správe. Celkovo sa nám páči ten e, viacero pokusov o posilnenie politík. E, napríklad je tu návrh číslo 30, aby sa užšie spolupracovalo s občianskou spoločnosťou aj v rámci susedstva. To je veľmi dobré, ale treba to posilniť. Tiež sa nám páči, ako správodajca zachytil zámer E, toho prístupu more for more, teda viac za viac, e, takým špecifickým spôsobom. Tu bol navrhnutý článok e, číslo 42. Ja by som tu chcel uvieť, že toto sú jedne z dve najdôležitejšie otázky, ktoré sú momentálne taktiež prejednávané na rade. Um, hľadá sa teda taký prísnejší jazyk potom ďalšia vec, ktorá možno, že môže byť mať problematická, je číslo 47 o spoločnom programovaní. Um, um, chceli by sme to, ale členské štáty musia spolupracovať. Potom je tu pozmeňujúci návrh číslo 7, dosiahnuť vyváženie medzi východným a južným rozmerom. Pravdepodobne to nebude také jednoduché, e, keď chceme zachovať ten diferencovaný prístup. Ďalej ďalšiu otázku Nadáci, tak my by sme ak by sa to teda malo zaviesť, tak by sa to malo zaviesť tiež v súlade s ostatnými nástrojmi. Eh, ďalej, čo sa týka severského rozmeru, chcel by som teda uistiť fínsku rečničku, že eh, naopak eh, veľké možnosti sa četajú v rámci cezhraničnej spolupráce pre severný, severský rozmer, ale uvažujeme o, aj o iných nástrojoch, partnerský nástroj, nástroj pre rozvojovú spoluprácu a podobne, tieto sa dajú takisto využiť. E, takže určite nedochádza k žiadnym ohrozeniam toho, že by sa severský rozmer dostal na nejakú mm, vedľajšiu čiaru a podobne. Takže o tomto sa diskutuje aj na rade. Um, ďalej nechcem hovoriť pridlho, takže by som vám chcel týmto poďakovať za veľmi konštruktívnu diskusiu aj spravodajcovi, ktoré sme viedli eh, diskusie ešte pred touto správou a počas prípravy tejto správy. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal eh, zástupcovi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Yes, good afternoon. It's Anna from the EIA. Ďakujem pekne tu je, som Strčanská. Chcela by som len povedať, že v kontexte rokovaní z e, MMF e, my sme súčasťou spoločného negociačného týmu s komisiou, takže môžem podporiť to, čo teraz práve povedal pán Koronáru. Mm, predsedajúci, ďakujem pekne za toto jasné vyjadrenie. Teraz pán Kukan. Ďakujem, pán predseda. Nuž, ja nemusím hovoriť pridlho, predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým kolegom, e, ktorí by sa vyjadrili pánovi Arlakimu, pani Flotru. Ja verím v to, čo povedali. Ja si myslím, že to, čo uviedli, um, to je veľmi pertinentné, je to veľmi priamo e, napojené na to, čo aj ja som zamýšľal. Myslím si, že ich návrhy môžeme zahrnúť do nástroja. Ehm, čo sa týka pripomienky pána Majera, áno, uvedomujem si túto pozíciu vašej politickej skupiny. Môžem súhlasiť s vami e, v jednej E, veci, keď, čo, čo ste povedali, že e, more for more je veľmi dobrý princíp, ale že sa ťažko uplatňuje. Ale ja si myslím, že sa uplatniť dá, alebo implementovať dá. Tak preto by sme, e, alebo preto chceme tento nástroj uplatňovať, aby sme mohli využiť tento princíp a tento dokument. Nebudem hovoriť o konkrétnych krajinách. Saudská Arábia nie je. Sú členom susedskej politiky. To, čo povedala pani Jakonsári, áno, my sme diskutovali o severskom rozmere, prejednávali sme to x krát, ale ja plne chápem vaše obavy, že žiaden rozmer by nemal byť eh, vynechaný alebo ne, nepovšimnutý. To by nebolo dobré. Ja si myslím, že to, čo povedal pán eh, koordinátor z komisie, k tomu sme sa dopracovali aj my. Rusko je takisto zahrnuté do tohto nástroja aj v rámci cezhraničnej spolupráce je, táto, je účasť Ruska formulovaná korektným spôsobom. Pár Koronárov tiež vysvetlil, že ďalší rozmer by sa mal hľadať v rámci iných nástrojov a tento e, nástroj susedskej politiky e, toto zdieľajú dvaja poslanci a aj keď vy ste spomenuli um, ak by sme teda začali do toho všetkého do toho pridávať rôznych x iných otázok, tak ja neviem, či by sme teda ten nástroj vylepšili alebo mu pomohli, ehm, aj keď ja plne chápem vaše, vaše obavy. A vzhľadom k tomu, čo povedal pár koronáru, on vysvetlil svoj problém a viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré spomenul, myslím si, že môžeme pokračovať v diskusii. Ehm, samozrejme, že toto je zložité, ale myslím si, že keď e, využívame takýto prístup, tak e, myslím si, že dosiahneme e, akceptovateľný kompromis. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán Kukan a týmto vyme, ukončíme prvú výmenu názorov k tomuto materiálu. By som chcela pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 14. júna a že 8 e, výborov pripravuje stanovisko k tomuto e, nástroju susedskej politiky. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. A to je prvé posúdenie legislatívnej správy, ktorá sa týka partnerského nástroja. Spravodajcom je pán Mario Mauro, ale najprv by som chcel pripomenúť, že výbor pre medzinárodný obchod je v rámci článku 50 pridružený e, výboru AFED v otán, všetkých otázkach, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodu a ekonomickej spolupráce a spravodajkyne pani Andrikiene. Kiene a 7. júna prebehne potom štrukturovanejší rozhovor alebo stretnutie spolu s Európskou e, službou pre vonkajšiu činnosť. Teraz by som dal slovo pánovi Máriovi Maurovi na, na úvod. Ďakujem, pán predseda. Teším sa z toho, že máme možnosť tejto výmeny názorov a aj s e, e, tieňovými spolu spravodajcami by som bol rád diskutoval v, vo fáze prípravy môjho návrhu. Rád by som bol tiež hovoril aj so zástupcami, e, ktorí pripravujú stanovisko za ostatné výbory. boli stanovené e, kompetencie e, pre nás a pre výbor INTE a e, myslím si, že vzhľadom na to, že tieto kompetencie už boli rozdelené, určite sa aj s kolegyňou Andrikiene a s tieňovými spravodajcami dopracujeme o krok ďalej. Pokiaľ ide o, o partnerstvo, sústredil som sa najmä na tri aspekty, ktoré považujem za dôležité pre vypracovanie um, svojho stanoviska. Um, napríklad otázka príjemcov uh, týchto programov. Musíme sa snažiť pochopiť, do akej e, miery je možné a do akej hĺbky zohľadňovať každú krajinu a aké e, skutočnosti vedú k dobrému využívaniu týchto nástrojov e, susedskej politiky. Ako už vysvetlil pán kolega Kukan, Eh, ja teda nebudem ďalej vysvetľovať eh, nič o delegovaných aktoch. Kolega Brok to dnes už tiež eh, pred obedom spomínal. Potrebujeme demokratickú kontrolu zo strany parlamentu pri strategickom plánovaní pre jednotlivé finančné nástroje. To je zásadná otázka a partnerský nástroj partnerstva tu uh, nepredstavuje žiadnu výnimku. Pokiaľ ide o krajiny, ktoré budú uh, príjemcami uh, finančných nástrojov pre spoluprácu s tretimi krajinami. Teda pokúsil som sa to trochu osvetliť pretože e, chceme zohľadniť všetky tretie krajiny, ktoré e, majú strategický význam pre Európsku úniu. E, tento strategický význam určujú záujmy Európskej únie o tú ktorú krajinu. To by som rád podrobnejšie osvetlil, pretože si myslím, že to je prístup, ktorý nám pomôže pochopiť, prečo e, niektoré nástroje e, ponúkajú menší objem finančných prostriedkov a niektoré väčší, ale za to sú mimoriadne flexibilné. To je totiž veľmi dôležitý moment. Rozdiel e, je podľa môjho názoru veľmi dôležitý, pretože e, je daná možnosť čerpať e, prostriedky, ktoré sú k dispozícii, a to nie len zo strany, ktoré už, z tých krajín, ktoré už majú strategické rovnaké postavenie, ale aj zo strany krajín, ktoré sú e, relevantné, dôležité pre záujmy Európskej únie. K metóde samotnej niekoľko slov. Ako aj pán kolega Kukana. Ja som navrhol niekoľko e, zásad. Napríklad je potrebné pri vypracovávaní týchto programov spolupráce s tretími krajinami e, zapojiť e, do práce tam, kde je to možné, aj občianskú spoločnosť. Pri tomto postupe Európe som posilnený e, skúsenosťami z e, 13-ročného pôsobenia v parlamente a e, z ciest a kontaktov, ktoré som nadviazal v tretích krajinách a preto si myslím, že je dôležité počiarknúť tento aspekt. Tiež e, je e, treba zdôrazniť, že tu musí existovať prísna podmienenosť a musíme stanoviť veľmi striktné mechanizmy e, na pridelovanie prostriedkov pre jednotlivé programy. Európska únia musí mať takto lepšie páky na presadzovanie vlastných zásad, napríklad v oblasti základných slobôd. Už e, sa k tomu vyjadrili viacerí kolegovia v predchádzajúcich diskusiách. Ide tam o všetky aspekty podmienečnosti, e, ktoré sa postarajú o to, že Európska únia nebude len nebude vznášať len akési zdanlivé e, požiadavky. Pri základných hodnotách treba mať možnosť zastávať aj vlastné záujmy, napríklad ochranu vlastných investícií v tretích krajinách. A teraz niekoľko slov k jednotlivým oblastiam spolupráce. Toto je podľa môjho názoru najdôležitejší bod, pretože eh, je to určujúce pre eh, ten základ eh, celého partnerského nástroja. Tento nástroj partnerstva e, má zahranično-politickú dimenziu, ale možno je to vyjadrené trochu všeobecne, čo viedlo k tomu, že strategický charakter tohto nástroja bol oslabený. A nástroj, ktoré navrhujem ja, e, majú cieľ, aby táto politická dimenzia zahraničnej práce nástroja partnerstva bola vystvihnutá. a aby sa dialog podporoval na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni. Ďalej treba uvažovať o lepšom riadení verejných vecí. Treba sa postarať o to, aby závery medzinárodných grémií boli lepšie presadzované do praxe. A tiež Eh, sa treba postarať o to, aby eh, sa tieto zásady v našich partneroch priam eh, zakorenili. Ďakujem veľmi pekne partnerom, ktorí ma počúvali a čakám na vaše podnety a komentáre. Ďakujem. Oh, sorry. <laughs> Again, thank you very much, Mr. Mauro, for Ďakujem pekne pánovi Maurovi za tieto slova. Teraz by som dal slovo pani Andrikiene. Ďakujem, pán predseda. Pre všetkým by som chcela informovať kolegov, že včera na výbore pre medzinárodný obchod sme mali výmenu názorov k pozmeňujúcim návrhom, k návrhu nariadenia o nástroji partnerstva. A naozaj dnes už to aj bolo spomenuté kolegom Mariom Maurom, že sme mali s ním veľmi užitočné rokovanie, aby sme si objasnili e, veci a lepšie pochopili pozmeňujúce návrhy. Nástroj partnerstva je jedným z najdôležitejších prvkov e, externého rozmeru a je to z najdôležitejších e, faktorov externých politik EÚ. Takže tak ako my chápeme, tento nástroj má tri kľúčové ciele. Prvé je implementácia ehm, stratégie Európa 2020. Po druhé, je veľmi dôležité pre výbor pre medzinárodný obchod je zlepšenie prístupu na trh, eh, aj zlepšenie podnikateľského prostredia, a pre, osobitne pre malé a stredné podniky a takisto pre podporu európskych hodnot a záujmov. Takže tento cieľ v súlade s týmto cieľom sa tu zdôrazňuje teda aspekt medzinárodného obchodu s tým, že teda nástroj by mal byť e, aj využívaný na zvýšenie medzinárodnej konkurencie schopnosti podporovať e, obchodné záujmy, zlepšovať možnosti pre um, európsky biznis a podobne. Keďže tu máme aj zástupcov Európskej komisie prítomných na tomto rokovaní, by som ich chcela požiadať, či by nemohli uviesť svoje stanovisko, ktoré je dôležité pre, aj pre náš výbor. Výbor INTA by chcel zvýšiť z 20, znižiť z 20% na 10%. A ten návrh, ktorý predložil pán Mario Mauro, on navrhuje, aby sa vymazal vo tento odsek úplne. Ja by som teda navrhla to zníženie z 20 na 10 Ja myslím, že návrh komisie podnecha to na 20 úrovni, to je priveľký pretože by to mohlo mať vplyv na e, ciele a priority, ktoré sú vo viacročných e, rámcoch, ale ja e, si vážim ich stanovisko k tomuto. A to, čo je dôležité, je, že plne podporujem stanovisko spravodajcu výboru AFET, že toto by nemalo obmedzovať rozsah tohto nariadenia iba na veľké krajiny, ako je Rusko, Spojené štáty, ktoré sú dôležitými hráčmi, ale aj napríklad e, pre iné krajiny, regióny a územia, čo by mohlo byť zaujímavé z strategického pohľadu. Takisto aj pre politický, e, z politického dôvodu alebo na, pre, v prospech politických argumentov Takže ja podporujem pozmeňujúce návrhy Mária Maura. Ďakujem pekne. Much, uh, Madame Andrikini. Now... Predseda, ďakujem pekne pani Andrikiene. Teraz by som dal, dal slovo spoločnému výboru e, z Komisie a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Thank you very much, uh, indeed for giving us the... Áno, ďakujem za slovo. Ako predošli rečník z komisie, ja chcem zdôrazniť, že my sme tý, spoločný tým SVČ. V rámci komisie pracujeme na nástroje partnerstva. Viem, že váš čas je obmedzený, takže len všeobecné pripomienky, v ktorých sa budem sústrediť na otázky, ktoré odnieli. Určite sa domnievame, že nástroj partnerstva, ktorý sa tu navrhuje, má inovatívny aspekt a to je jeho globálny dosah to sa zdôraznilo už v návrhoch pripravených spravodajcom. Čiže nebude to ICI alebo ICI+, ktorých rozsah je obmedzený. Taktiež chceme podporiť e, rozsiahlejší e, princíp e, európskej politiky. Globálne výzvy, ako napríklad klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, znovu teda tie návrhy, ktoré navrhujete, obsahujú a posilňujú tento aspekt. Myslím si, že stojí za to pripomenúť, že v tomto nástroji sa snažíme vystúpiť z, z toho priestoru, čiže nie sú tu požiadavky eh, ODA. Máme pocit, že tu sa zaplní medzera v rámci okruhu 4 Európska únia by sa mohla, by mohla spolupracovať s krajinami, ktoré sú strategické pre jej záujmy. Mohol by tu byť politický dialog, to znamená oficiálnych strategických partnerov, ale tiež krajiny, ktoré možno nespadajú do tejto definície, ale sú strategické pre naše záujmy, tak ako povedal pán spravodajca. Uh, A ak nemáme v nejakej oblasti partnerov, tak tento nástroj by sa mohol použiť na to, aby sme ich získali. E, týka sa to USA, Kanady, Brazílie, e, Číny, Indie, Ruska, s krajinami, teda, s ktorými už máme e, tradičnú politickú agendu, akčné plány, sú tam závery, niekedy sú tam rámcové dohody a s ktorými Všeobecne povedané, sme v procese aktualizácie našich obchodných vzťahov, dohôd a zmluvných e, vzťahov e, v rámci nových rámcových dohôd. Čiže zdá sa mi, že toto je obsiahnuté v návrhoch, ktoré ponúkate. Mm, je tu dôraz na globálne otázky, globálnu správu, vrátanie otázok, ktoré môžu vyplynúť z agendy G20, zaangažovanosť s občianskou spoločnosťou vo fáze implementácie a tiež je tu aspekt strednopríjmových krajín, ktoré z bilaterálnej pomoci e, sa presunú na ďalší úroveň. Tieto veci sú pokryté v tomto koncepte a navrhujeme, aby v prípade strednopríjmových krajín aby aj tieto boli oprávnené pre tematické Ehm, financie v rámci nástroja DCI, čiže je tu otázka komplementarity a na záver klauzula o prerušení, doplnenie e, takéto klauzuly sa diskutuje práve v, teraz v rade. A teraz, ak dovolíte, dám slovo e, môjmu kolegovi, aby povedal niečo o implementácii. Ono, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len niekoľko pripomienok z pohľadu implementácie takéhoto nástroja. Keď sa pozrieme aj na pozmenujúce návrhy, tak niekoľko postrehov. Ešte v, z pohľadu príjemcov a z pohľadu niektorých článkov by sme chceli eh, v rámci znenia zdôrazniť, že nástroj partnerstva je nástrojom, ktorý e, je vzájomne prospešný Mohol by e, sa zamieňať s rozvojovou pomocou menej známych nástromov, preto e, krajiny, ktoré sú príjemcami, možno, že táto terminológia nie je najvhodnejšia. Po druhé, všeobecný postreh k ukazovateľom vo viacerých častiach návrhu sa hovorí o ukazovateľoch. Samozrejme, tieto tento návrh, e, tento nástroj je o projektoch, ktoré sú predmetom zodpovednosti, ale hovorí sa tam aj o ex ante definíciách, o konkrétnych prínosoch v krajinách, e, ktoré sú príjemcami a tento nástroj má zdôrazňovať naše diplomatické krajiny s týmito krajinami a niekedy je ťažké dosiahnuť túto uh, úroveň ex ante a ešte veľmi zaujímavé návrhy k prílohám. Len upozorňujem, že keď tu budeme veľmi preskriptívni alebo budeme hovoriť príliš potrobne, tak bude to na úkor pružnosti a odkloníme sa od reality. Preto by sme mali mať toto v programovacom dokumente, ktorý sa dá ľahšie doplniť a zmeniť. Takže je to skôr postreh takého všeobecnejšieho charakteru. Ďakujem pekne vám obom za vaše pripomienky a na záver dávam slovo pánovi Máriovi Maurovi. Nech sa páči. Sí, grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo som eh, mal možnosť si vypočuť, mi ukazuje, že bolo veľmi dôležité E, takto poprvýkrát si e, vymeniť názory a diskutovať. Ďakujem kolegyni Andrikiene a som presvedčený o tom, že si na to môžeme sadnúť a že sa nám podarí dopracovať sa k zhode e, v mnohých témach, keď už nie je tá otázka tých kompetenčných sporov. Chcem sa pani kolegyne Andrikiene poďakovať aj z iného dôvodu. Otázka tohto mechanizmu a týchto 20 kde ona by radšej videla 10 Vypočul som si teda vysvetlenie SVČ a komisie. A myslím si, že je to dobré, že som stanovil tieto čísla takto, um, pretože mm, zatiaľ nemáme e, na to inú odpoveď ani e, vysvetlenie Chcel eh, by som sa poďakovať mm, zastupcom ESVČ, pretože um, povedali, nakoľko dôležitý je tento nástroj a že je dôležité, aby aj, aj naďalej tento nástroj zostal flexibilný a aby to bol um, nástroj um, pre strategickú orientáciu. Ďakujem aj zastupcovi komisie, pretože veľmi dobre chápem, že pri niektorých pozmeňovacích návrhoch bude treba treba sa sústrediť na jednotlivé tematické oblasti. Um, niekedy sa stane, že uh, do textu napíšete možno viac, uh, ako by ste chceli. Uh, každopádne je to lepšie, pretože to vedie k následnej diskusii a potom sa takto riešia názorové nezhody. Čo sa týka otázky ex post a ex ante, treba veľmi presne pochopiť, ako to bude s tými správami tretích krajín ehm, Ukazuje sa v rámci vzťahov EÚ, že majú určitú strategickú osobitosť a síce nie e, len na základe vývoja, na základe vzťahov, ktoré tretie krajiny e, udržiavajú z EÚ, ale preto, že sa ukazuje, že Európska únia e, pri týchto e, vzťahoch do nich teda vnáša aj vlastné strategické úvahy, ale k tomu nechcem teraz e, ďalej nič dodávať a som pripravený stretnúť sa s vami mm, a diskutovať. Určite nás ďalšie stretnutia poženú o krok dopredu. Ďakujem, pán Mauro. A tým sa dostávame na záver eh, nášho prvého bodu. Chcem oznámiť, že termín na predkladne pozmeňujúcich návrhov je 14. jún. Mali by sme teraz prejsť na ďalší bod, ale keďže spravodajca tu ešte nie je, pán Vigenin tu ešte nie je, tak navrhujem, aby sme mali 5-minútovú prestávku a o 5 minút sa znovu vrátime. Dúfame, že pán Vigenin už bude medzi nami.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 Sì, colleghi, con... cominciamo con lo strumento di assistenza preadesione al punto... Milí kolegovia, takže teraz e, začneme. Pán kolega Vigenin e, už dorazil. Takže nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Je to Mm, prvá diskusia eh, o, nástroji e renderlo quindi più trasparente o nástroj predvstupovej eh, pomoci a eh, mm, chceme, aby celý proces sa stal transparentnejší, aby bol v súlade s cieľmi rozšírenia. Skôr než odovzdám slovo pánovi spravodajcovi, prima del relatore per motivi... Dám slovo pani Cornelis, teda ešte pred pánom spravodajcom dáme slovo pani kolegyni Cornelis. Ak samozrejme súhlasíte, pán kolega, súhlasíte, pán Vigenin? Áno? Dobre. Ďakujem pekne, naozaj stručne. Musím ísť na stretnutie koordinátorov o chvíľu, takže len zodpoviem na niektoré otázky spravodajcu a mm, teda na odpovede tu nie som ja osobne, ale moji poradcovia tu budú. Ďakujem za vynikajúcu prácu. Už sme diskutovali o tejto veci. Keďže som uh, s pravodajcom z výboru pre zamestnanosť, uh, po mala by tu byť väčšia transparentnosť, viditeľnosť, demokracia a viacero vecí. Teda túto výzvu vítame. Mám tu niekoľko otázok. Jedna sa týka piatich Eh, rezervy na dobrý, za dobrý výkon. Je to teda dobrá myšlienka, ale trošku mi prekáža tá skutočnosť, že jedným z najväčších problémov IPA je vynakladať prostriedky správnym spôsobom. Niektoré krajiny ešte stále mm, vynakladajú prostriedky za rok 2007 v roku 2012 Čiže bude toto ten správny nástroj na posilnenie dobrých e, postupov? Možno áno, ale rada by som počula reakciu na túto otázku. Druhá otázka. Mohli by ste objasniť, o čo presne ide v návrhoch 12 a 13 v delegovaných aktoch e, na komisiu? Mm, malo by sa to reformulovať v tom prvom a vybrať z toho druhého. Nie som si istá, o čo presne tu ide. Po tretie, mohli by ste objasniť, ako vnímate tú formuláciu cieľov úlohu Európskeho parlamentu v spoločnom strategickom rámci a špecifických strategických dokumentoch krajín Dalo by sa to reformulovať v niektorých návrhoch a vymazať v návrhu číslo 15. Nie je mi celkom jasné, ako tento proces bude fungovať, čo si o tom myslíte. Možno, že to bude fungovať dobre, ja to ale celkom nechápem. A ešte stále bojujem s tým najväčším problémom podľa mňa, ktorým je, ako zjednodušiť aplikáciu o vynakladaných prostriedkoch e, bez toho, že by sme ohrozili zodpovednosť a otvárali možnosti nejakým podvodom. Nemám nejaký zázračný recept, e, ale myslím si, že nad týmto sa musíme zamyslieť. A na záver jedna pripomienka som veľmi rada, že je tam veľa návrhov zo stanoviska výboru pre zamestnanosť Dúfam, že sa mi podarí presvedčiť pána Vigenina prijať ešte niektoré ďalšie postrehy v kompromisoch a veľmi sa teším na tieto diskusie o tomto veľmi dôležitom nástroje krajín, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem. Teraz sa vrátime k spravodajcovi pán Vigenin. Máte slovo. Koľko času mám, pán predseda? Ehm, pretože to je dôležité pre moju prezentáciu. 8 až 10 minút, 12. Len niekoľko odpovedí. Nájdete ich aj v mojej prezentácie, ostatné sa postaram neskôr. Som teraz teda v situácii, kedy Nemôžem prezentovať nástroj samotný, som si istý, že všetci e, dnes zúčastnení si to uvedomujú, e, aké sú tu zmeny a rád by som spomenul predsa len to, že prostredníctvom tohto obnoveného nástroja IPA 2 komisia vzala do úvahy už v úvodnom návrhu niektoré nedostatky z predošlých nástrojov, predošlého nástroja, navrhli väč, viac e, pružný nástroj. Prístup k rozličným e, oblastiam politiky nie je predmetom štatútu. Mm, bez rozdielu na to, či ide o kandidátsku alebo potenciálne kandidátskú krajinu. Dôležité je to, či je tam skutočná kapacita v krajine príjemcov implementovať túto pomoc, využiť ju. je to jednoduchšie na použitie a ja som si istý, že takýmto spôsobom aj absorpčná kapacita alebo využívanie prostriedkov IPA bude ľahšie pre krajinu, pre prijímateľskú krajinu. Je to tiež strategický aspekt, revízia viac krajinových strategických dokumentov, je tu väčšia podmenečnosť z toho pohľadu, že Systém má byť podmienečný vo väčšej miere napríklad v dobrej správe a v oblasti vlastníctva. Ja osobne a kolegovia, s ktorými som hovoril o novom nástroji, si myslíme, že tento nástroj je veľa lepší ako ten predošlý Pretom, predtým, ako prejdem ku konkrétnym návrhom, chcel by som povedať, že v procese prípravy našich návrhov tie vidíte v návrhu. Sme sa stretli s viacerými hráčmi z Európskej únie aj z primateľských krajín. Mali sme podľa mňa veľmi úspešné vypočutie a väčšina, väčšina myšlienok sa prevzala do súčasného návrhu. Musím povedať, tak ako povedala pani Cornelissen, že som robil maximum, aby som zapracoval návrhy, ktoré tam už vidíte väčšinu myšlienok zo stanoviska rozličných výborov, ktoré vypracovali alebo vypracujú takéto stanoviská. Nebolo možné prevziať všetko, pretože sú tu určité špecifické aspekty. Niektoré teda nie sú zapracované v návrhu. pretože zachádzajú príliš ďaleko alebo sú príliš špecifické napriek tomu, že my ako parlament by sme uh, chceli aj ja ako spravodajca by som bol rád, keby tento nástroj a nariadenie bolo špecifickejšie, ale nemali by sme zachádzať príďaleko, mali by sme zachovať rovnováhu. Hlavná výzva je nájsť tú správnu rovnováhu medzi príliš veľa špecifikami a všeobecnými aspektami a v prípade, že sa to zachová, tak mm, to by nemalo ísť na úkor transparentnosti. Ehm, v prvom rade by som chcel povedať niekoľko slov k hlavnému návrhu, alebo nejak ho načrtol, a potom mm, k návrhom, ktoré boli predložené Ide o delegované akty. O tejto veci sa už hovorilo, je to e, spoločne implementované nariadenie. Sú tu teda dvaja autory legislatívy, Rada a parlament. Rada deleguje právomoc komisii pre programovanie strategických dokumentov pre ciele, priority, očakávané výsledky a finančnú alokáciu e, všeobecne a teda môže schváľovať tieto dokumenty ako delegované akty aby sa vytvorila flexibilita, demokratická legitimita a transparentnosť v prípade IPA. Toto sa týka spoločného strategického rámca a strategických dokumentoch, ktoré sú strategické programové dokumenty v zmysle spoločných implementačných nariadení. Mali by sa schválené ako delegované akty. Ešte to tak v návrhu komisie nie je. Toto je spoločný prístup Európskeho parlamentu formou všetkých finančných nástrojov a ja dúfam, že sa nájde riešenie. Potom rozsah politickej oblasti, prepojenie so špecifickými cieľami IPA a kritérií e, prístupu nie je jasne viditeľný, čiže trošku sme zmenili politické oblasti a niektoré oceky sa aktualizovali príslušným spôsobom v návrhu. Tieto zmeny uvidíte. Prvok e, výkonnosti a mm, k tomu smerovali e, mnohé otázky. Dôvodová správa hovorí, že prvok výkonnosti tu sa poskytol neformálny dokument zo strany komisie, ale takéto ustanovenia nie sú v nariadení samotnom a v legislatívnom texte. Preto ja navrhujem, aby sme ich zapracovali aj do legislatívneho textu. Je to článok 13. A Takže do e, úrovne 5 celkovej alokácie by mala byť výkonnostná rezerva. To znamená, že tie krajiny, ktoré majú lepšie výkony, lepšie výsledky, ktoré implementujú potrebné reformy, a podľa jasných kritérií by mali byť ocenené dodatočnými prostriedkami, ktoré budú k dispozícii pre nich. Nie je to teda spojené. Z, otázka pani Cornelisa nie je spojená s, s pokusom väčších vynaložených prostriedkoch, ale tí, ktorí majú lepšie výkony, by mali byť schopní uh, mali by byť odmenení tým, že budú mať trochu viacej prostriedkov k dispozícii. Ako som povedala, malo by sa to urobiť podľa jasných kritérií. Nie je možné urobiť to v samotnom nariadení, ale v spoločnom strategickom rámci. Cezhraničná spolupráca podľa nás by sa mala posilniť, teda prostriedky by sa mali navýšiť, to je, ide vo svetle návrhu výboru REGI. Je navrhujem, aby sme zvýšili proporčnosť e, fondov e, na cezhraničnú spoluprácu z 3 na 7, e, teda do výšky 7%, nemalo by to byť presne 7%, je to otázka mm, možností danej krajiny a využiť tieto prostriedky prostredníctvom zvýšenia eh, prostriedku na cezhraničnú spoluprácu lepšie pripravíme tieto krajiny na šírenie eh, skúseností a znalostí v členských krajinách o využívaní európskych fondov a teda eh, budú vedieť využiť prostriedky aj po vstupe do Európskej únie. Dôležité je aj to, že by sme potrebovali objasniť a rozšíriť eh, ukazovatele pokroku, to je v článku 2, tam sú viaceré zmeny, vrstvy, doku, dokumenty, programové dokumenty, väčšia konzistentnosť a zabraná na obsah. A text nariadenia musí vytvoriť eh, transparentné, eh, jasné kritéria na lokáciu fondov, tieto ciele musia byť jasne stanovené špecifické ukazovatele, e, ktorými sa analizuje pokrok a dosahovanie výsledkov, kondicionalita pre získanie pomoci a odmena výnimočného pokroku. Chceli by sme posilniť a zaangažovanosť občianskej spoločnosti, ako aj ich schopnosť účasti na sociálnom dialógu, vrátane teda všetkých cyklov tohto všetkých častí tohto cyklu chceme eh, rozšíriť všeobecný cieľ IPA, aby sme naplnili kritéria členstva. Myslím si, že IPA by mala podporovať stability, bezpečnosť, prosperitu členských krajín. To je hlavný cieľ, alebo toto sú hlavné ciele, ktoré sa týkajú všetkého ďalšieho rozvoja. V návrhu sme zapracovali regionálnu spoluprácu, dobré susedské vzťahy v špecifických cieľoch článku 2 je tiež sociálna inklúzia utečencov a um, a toto je téma, ktorá sa týka skôr Západného Balkánu, nie krajín ako je napríklad Island. Niektoré ďalšie zmeny sú spojené so znením e, dohovorov EÚ. Myslím si, že by tam mal byť e, použité rovnaké znenie a formulácia aby sa mala použiť rovnakým spôsobom ako v zmluvách. A na záver krajina bude posudzovaná podľa zásluh, podľa tých princípov EÚ. To je uvedomstvené číslo 5, ktoré sme zmenili a posilňujeme znenie o koordinácii s ostatnými darcami vrátane Európskej investičnej banky. posilnili sme znenie aj v sociálnej oblasti, práva menší, sociálna inklúzia, mobilita, práce, zamestnanosť. To súvisí s návrhom výboru pre zamestnanosť, ale aj e, s výsledkami stretnutí, ktoré sme mali s rozličnými hráčmi. A na záver chceme posilniť viditeľnosť európskej podpory. Toto je téma, ktorá odznela už v prvej etape diskusii o implementácii IPA, e, to isté, sa, e, to isté platí aj pre ostatné nástroje. Myslíme si, že komisia by mala urobiť viac preto, aby e, naša pomoc, aby výsledky boli dosahované v členských krajinách boli viditeľnejšie, nielen v týchto krajinách, ale aj v EÚ. Chcel by som poďakovať komisii za pomoc v príprave našej správy vždy boli k dispozícii v prípade akýchkoľvek eh, objasnení a otázok a myslím si, že Európsky parlament je na strane komisie v tomto prípade a keďže máme spoločné ciele a priority, tak spoločne komisia a parlament môžu dosiahnuť viac v oblasti IPA Poznám viac menej e, diskusie v Rade o prestupovej pomoci a myslím si, že nedôjde k zásadným problémom e, k nejakej nevyriešiteľnej situácii roz, riešenia rozdielov medzi parlamentom a radou, takže táto otázka delegovaných aktov sa vyrieši. Ďakujem pekne vám, pán Vigenin. Teraz stedňový spravodajca, pán Nenský za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Pani Nenská. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Pre všetkým by som chcela poďakovať pánovi Vigeninovi za jeho prácu na nariadení EPA 2. Ja si myslím, že mnohé z vecí vyriešil a zabezpečil dobrý smer pre našu diskusiu a ďalšiu prácu vo výbore ako návrh e, alebo spravodajkyňa vo výbore pre rozpočet e, sa snažím zabezpečiť lepšie prepojenie medzi cieľmi a výsledkami, ktoré dosahujú pri prijímajúce krajiny. Tiež mi ide o konzistentnosť a do, vzájomné doplňanie E, európskych peňazí aj peňazí členských štátov, tak aby sa zabránilo prekrývaniu alebo zdvojeniu, tak aby sa zabezpečili čo najväčšie výsledky, e, osobitne v týchto ťažkých ekonomických časoch. V neposlednom rade v súlade s, e, s platným nariadením a aj na báze toho, čo sa diskutovalo dnes do poludnia, som za to, aby sme európske politiky zahrnuli do našej politiky pre rozšírenie. Myslím, že pán Digeni už viaceré z mojich návrhov vzal do úvahy a uvedol vo svojej správe a ako tenia spravodajkynia z výboru AFET budem e, skúmať nasledovné otázky. Poprvé, e, budem preskúmovať e, vytvorenie výkonnostnej rezervy, ktoré ja podporujem, čo, k čomu by mali byť alokovaných 5 pr- prostriedkov. Poďalšie e, budem skúmať e, predstupovú pomoc, e, respektíve kondicionalitu, ktorá bude v prestupovej pomoci a sa bude posudzovať podľa toho, aký je dosiahli pokrok e, e, krajiny, kandidátskej krajiny, pričom sa uplatnia e, skúsenosti z predchádzajúcich rozšírení aj z, zo skúseností z iných nástrojov vonkajšej pomoci EÚ. Ďalej by som chcela vidieť silnejšiu úlohu Európskeho parlamentu pri garantovaní využívania alebo uplatňovania delegovaných aktov počas celej existencie tohto nástroja. Ďakujem za vašu pozornosť a ešte raz ďakujem pánovi Vigeninovi za jeho vyčerpávajúcu správu predseda. Ďakujem. Ďalšou rečníkom je pán e, Kalčin. Ďakujem pekne, pán predseda pán spravodajca, kolegovia. To, čo je pred nami vo všeobecnosti, sú v podstate lepšie alebo vylepšené návrhy komisie. EPA takýmto spôsobom zlepší svoju pridanú hodnotu a mne sa osobne páči to, že spravodajca venuje výraznú pozornosť nediskriminácii, ochrane menšín a boju proti korupcii a organizovanému zločinu. Súhlasím so spravodajcom mm, v tom, že trvá na výkonnostných ukazovateľoch a myslím si, že naozaj by sme mali byť schopní kontrolovať objektívne, ako sa darí našej pomoci a ako pomáha tejto kandidátskej krajine pred vstupom. Čo sa týka klimatických zmien ehm, a udelených e, fondov, alebo prostriedkov. Chcel by som vám pripomenúť eh, poslednú studenú zimu, ktorá spôsobila veľké ťažkosti a ekonomické škody eh, mnohým občanom. Extrémy môžu ehm, môžu vyvolávať okamžitú okamžitú, eh, potrebujú často okamžitý zásah a niekedy je naozaj eh, nevyhnutné zasahovať okamžite. Takže chcel by som teda objasniť, že prečo boli pozmenené návrhy, pozmenujúce návrhy k delegovaným um, textom zasahujú e, návrh, alebo presahujú návrh komisie a ja si myslím, že parlament by mal mať možnosť e, vyjadriť sa k aktualizácii zoznamu prijímajúcich krajín, čo však nie je témou úvodného ustanovenia číslo 14, čo je dosť vážne. Vážne. Potrebujeme flexibilný účinný nástroj, ale parlament musí byť zapojený do takých rozhodnutí z hľadiska, kto bude príjemcom predstupovej pomoci keď e, sa parlament z tohto rozhodovania vylúči, to znamená vylúčenie občanov z rozhodovania a toto je politicky nesprávne a neakceptovateľné. Aspoň výbor AFED by mal byť do tohto priamo zapojený a komisia predsa nemôže rozhodovať o tom, že kto bude na zozname kandidátov bez stanoviska Európskeho parlamentu a jeho súhlasu. Ďakujem. Thank you, Predseda, nejaká ďalšia otázka? Takže slovo pána Andrej Lisa, ktorý zastupuje komisiu. Thank you uh, very much. I will be very brief. And first, uh, uh ja budem veľmi stručný. Chcel by som sa poďakovať eh, spravodajcovi za komisiu a chcel by som sa poďakovať aj tenovej spravodajcovi, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu. Naozaj sme sa snažili poučiť z predchádzajúcich rozšírení a z predchádzajúcich nástrojov, aby to bolo viac orientované na výsledky a e, to je aj výsledok toho, výsledok toho, čo je na stole. Je to naozaj prvýkrát, kedy parlament je zapojený do legislatívneho procesu, ale parlament vždy bol pridružený tejto práci a mali sme vždy extenzívne výmeny názorov k strategickým dokumentom a aj to, platí to aj teraz. Pripomenul by som, čo sme robili v rámci cezhraničnej spolupráce v decembri 2010 spolu s členmi parlamentu. Súhlasím so spravodajcom, že rešpektuje návrh komisie a rešpektuje jeho štruktúru a jeho ducha, ale v jeho správe trošku ako keby pridáva tzv. meso. Takže nie je vlastne nič také protirečivé v jeho správe a my to všetko môžeme podporiť. Je eh, to správnym smerom. Čo je dôležité, je, že to všetko ostane flexibilné a prispôsobíme to potrebám krajiny, takže otázka je, čo dať do strategického rámca, čo dať do strategických dokumentov. Len dve veci na objasnenie. Najprv, čo sa týka rozpočtu pre EPA, by ste spomínali správe, že je tu navýšanie rozpočtu EPA e, o 23%, to je porovnaní s bývalým finančným rámcom, to je správne a je z hľadiska súčasných cien. Ja by som chcel iba uvieť, že návrh, ktorý sme my navrhli, rozpočet, ktorý sme navrhli, sa týka 2013 minus Chorvátsko a to zostane nezmenené počas budúceho programovacieho obdobia takže to bude stabilné proti daní z roku 2013. A keď vezmete do úvahy infláciu, tak skutočné navýšenie je vlastne 8 aby som to len objasnil. Ďalej, čo sa týka cezhraničnej spolupráce a navrhovaných 7 to tiež musíme preskúmať. Už sme investovali dosť peňazí e, z členskými štátmi e, do cezenčnej spolupráce, ale chcel by som uvieť, že tie sú len jednou časťou, e, pretože okrem tohto máme ešte cezhraničnú spoluprácu medzi krajinami Západného Balkánu, takže budeme tu mať e, viac peňazí. A to pravdepodobne bude veľká výzva aj pre 6 členských štátov, ktoré majú spoločné e, hranice so Západným Balkánom a tiež to bude aj výzva z hľadiska absorpčnej kapacity regiónov, takže budeme musieť preskúmať e, schopnosť alebo vykonateľnosť e, týchto programov s týmito krajinami. Takže ďakujem pekne. Teraz pán Vigenin. Len stručne, ja si myslím, že by som chcel poďakovať tenevým spravodajcom za ich e, vstupy. V najbližších týždňoch ešte pred mm, termínom pre predloženie pozmeňujúcich návrhov preskúmam, čo sa dá ešte zlepšiť, pretože my um, pripravujeme veci za celý parlament a chceli by sme teda pripraviť e, politiky tam v tom mysle, ako hovorila pani Nenská, čo sa týka výkonnostnej rezervy. Myslím si, že my sme vždy e, zavádzali aj predstavy či myšlienky výboru pre rozpočet. Ďalej, čo sa týka kondicionality, môžeme trošku pritvrdiť jazyk, ale v zásade ide o to, že, že, že táto otázka je dobre zvládnutá v našich pozmeňujúcich návrhoch. Ale ako som povedala, budeme na tom ešte pracovať. K tomu, čo povedala pán Kalčin, Kalčin pokiaľ ja viem, tá komisia navrhuje aby prílohu k delegovanému aktu Myslím si, že mohli by sme o tomto diskutovať. Ďalej, čo sa týka klimatických zmien, tak ehm, je tu pravda, že veľká diskusia, ale toto je zároveň aj línia väčšiny v tomto parlamente a myslím si, že nemôžeme tiež vyváľovať za nejaké závery z jednej studenej zimy. Nechcem teraz tu naozaj dostať sa do diskusie o tom, že aké sú teraz zmeny klímy a či sa to zhoršuje, či sa to otepluje, či ochladzuje. E, v každom prípade, keď povieme, že súvisí to s related to, teda e, má to súťažnosť. Myslím si, že týmto to stačí, keď to takto vyjadríme. Ďalej, čo sa týka výkonnostných ukazovateľov, možno som zabudol povedať, že okrem týchto výkonových ukazovateľov sme navrhli aj to, aby pomoc v rámci EPA bola zahrnutá aj do výročnej správe o pokroku komisie a potom v tých e, výročných správach by bol zároveň aj by bolo zároveň hodnotenie dopadu, že aké to, aký, to, aký mali tieto nástroje vplyv na krajiny, pred, tieto predstupové kandidátske krajiny. Ja by som Eh, chcel poďakovať aj tým spravodajcom, ktorí sa dnes nemohli zúčastniť dnešnej schôdze. Chcel by som sa ospravedlniť trošku, že som prišiel neskôr, ale bol to dosť eh, nabitý deň pre mňa. Bol tu um, fórum EU Čína a potom som bol v regióny a nejak som si to zle vypočítal, aby som sa sem dobre na čas vrátil. A dúfam, že mi to odpustíte, že som tu prišiel neskôr. Predseda, ďakujem pekne. Odpúšťame vám ale na budúce príďte na čas. Pripomínam, že termín na pozmeňujúce navrhy je 14. júna o 12. na obed. Ďalšia vec. Odporúčanie Rady pre zasadnutie, 67. zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Spravodajcom je pán Alexander van Graf, von Lambsdorff. Ja by som chcela pripomenúť, že asi 136 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených k návrhu odporúčaní a spravodajca prejednal a dohodol s tými spravodajcami 10 pozmeňujúcich návrhov, teda k odporúčaniam k rade 67. zasadnutiu valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Takže nech sa páči, máte slovo pán Lambsdorff. Ďakujem pán predseda. Chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom aj kolegom, všetkým, čo na tomto pracovali. Takže ako ste povedali, bol to pomerne veľký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. A ja som sám predložil niektoré z nich, pretože vzhľadom k obmedzeniam, ktoré máte, pri písaní takéhoto odporúčania nie všetky veci sa tam dajú zahrnúť. Bolo treba zohľadniť aj konferenciu v Riu a podobne. Tiež sme dostali stanovisko výboru DB s ktorým sme diskutovali spoločne a tiež sme prevzali väčšinu toho, čo ten výbor návrhol. A čo sa týka kompromisných návrhov, väčšinou sa týkajú e, veci, ako je e, zodpovednosť ochrany e, ženy v konfliktoch, ale aj niektoré klimatické otázky, konferencia v Riu a podobne. To sú veci, ktoré sú dôležité pre nás aj z výboru, kolegov z výboru DV. A e, tiež proces plnenia mileniových cieľov to tiež bude predmetom diskusie v OSN a my sme tomuto mali venovať pozornosť, e, pretože milenové ciele boli niečo, čo, boli dosť, čo bolo dosť dôležité alebo viditeľné alebo úspešné z hľadiska e, získavania medzinárodného spoločenstva. Mali sme tu diskusie, bol tu jeden návrh z Brazílie, o zodpovednosti, zodpovednosti pri, a zároveň byť zodpovedným a zároveň aj chrániť. Keď nie každý celkom presne chápal, že kam, akým smerom by sa mala takáto diskusia uberať, ale my sme tu trošku preto opatrní. Jedna vec, ktorá sa nám neustále vrácia, ako, ako trošku kontroverzná, je úloha parlamentu a regionálnych zhromaždení v práci v rámci OSN, ako zabezpečiť eh, viditeľnosť parlamentu v OSN. E, eh, to je len mm, to bude čisto jedno hlasovanie. Hlasovať budeme zajtra ráno, ako všetci viete, a ja som už vyslal eh, hlasovací zoznam s mojimi návrhmi. Bol by som rád, keby tie spravodajcovia mohli čo najviac týchto návrhov akceptovať. Ak sú nejaké výhrady, tak som ochotný o týchto otázkach e, prediskutovať a chcel by som poďakovať všetkým za ten veľmi dobrú spoluprácu. Predseda, ďakujem pekne. Ešte dám slovo tieňovým. Madame Corina Cretu, on behalf of the Social Group. Thank you very much. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať pánovi Lambsdortovi za jeho správu, ale aj kolegovi e, zo skupiny SD, pani Marii Munis a Jo Lajnenovi. Čo sa týka tejto správy, tak e, táto diskusia prebieha v časoch, kedy OSN bolo stále je eh, kritizované, alebo tá kritika je viditeľnejšia. Napríklad v prípade Sýrie dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv a, eh, a diskutovalo sa o tom aj v našom výbore, aj na plenárke. To je taký viditeľný príklad. Takže myslíme si, že je vhodné diskutovať o úlohe Európskej únie ako aktívneho aktora pri podpore demokracia ľudských práv a my si myslíme, že to je naša jasná povinnosť. Naša pozícia je nasmerovaná smerom k zvýšeniu viditeľnosti Európskej únie ako globálneho hráča ehm, a chceli by sme preto aj našu správu neobmedziť iba na teda jeden odkaz, ale tiež zdôrazňujeme aj dôležitosť e, transparentnosť a výmenu informácií spolu bezpečnostnou radou OSN. Potom odporúčanie maximalizácie európskych rozhodnutí a kto sa týka otvorenosti na báze efektívneho multilateralizmu, tak aby sme dosiahli novú inštitucionálnu rovnováhu. Ak chceme dosiahnuť legitimnosť z toho, že budeme naozaj videní ako silný svetový hráč aj v očiach OSN, tak musíme sa zviditeľniť aj na Bezpečnostnej rade EU a je treba vytvoriť spoločný parlamentný výbor OSN EU. To všetko by malo pracovať na spoločnom globálnom systéme riadenia. My, Európska únia, sme najdôležitejším donorom. My prispievame viac ako 40 rozpočtu OSN aj na všetky mierové misie, takže myslím si, že je našou úlohou, aby sme boli tam zviditeľnení, alebo si zaslúžime byť zviditeľnení. Ďakujem pekne. Sú tam nejaké ďalšie otázky? Tak nech sa páči pán Lambsdorff. No už ja môžem len poďakovať ostatným kolegom. Myslím si, že hlasovať budeme zajtra. To bude určite nám pomocné. Eh, pre kolegov ehm, odporúčania alebo tie kompromisné návrhy sa budú považovať za schválené, pokiaľ nebudú predložené nejaké iné pozmeňujúce návrhy, ale to asi sa neočakáva. Takže to by bude asi dobre, pretože e, sme dobre na tom, na čas svojho harmonogramu, sme na tom rovnako Európska rada a keď príjmeme rada, text zajtra, tak ho budeme môcť predložiť pracovnej skupine rady pre E, OSN a to bude určite dobrý signál spolupráce medzi inštitúciami. Ďakujem pekne. What to do? do you want to intervene? Yeah, but uh, we already had the conclusion of the rapporteur. But anyway. I'm, I'm, I'm most willing to consider my uh, the things I said that I consider as conclusion. Spravodajca hovorí, že ja teda považujem tento svoj záver ako e, vyjadruje svoje stanoviska. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi ľúto, e, že som meškal. Chcel som vám povedať, že moja práca s pánom Lambsdorfom, spolupráca bola veľmi dobrá. Dúfam, že pán Lambsdorff so mnou súhlasí. Keď sa pozerám na hlasovací zoznam, ktorý sme dostali včera po poludní, tak vidím, že pán Lambsdorff je proti mnohým návrhom mojej skupiny, ale ja to chápem. Chápem, že je tu odlišný prístup, ale ja podporím väčšinu názorov pána Lambsdorfa tak, ako figurujú v tomto hlasovacom zozname. Ani ja, ani členovia EPP nemôžeme podporiť e, kompromis 8 a 10. Tento kompromis e, pokrýva pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené e, kolegami, ktorí, patria, ktorí sú z iných politických skupín a žiaden člen EPP nie je prítomný podporiť tieto návrhy. Čiže nemôžeme ani my podporiť tento kompromis. Okrem toho text kompromisu 8 neodzrkadľuje stanovisko nášho parlamentu z pred týždňa, keď sme hlasovali o vznesení, ktoré sa týkajú na smernice rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií. Tu mám na mysli hlavne úvodné ustanovenie 1. Okrem toho si tiež myslím, že návrh 136 a pardon, 135 a 136 eh, myslím si, že tieto návrhy sa týkajú vytvorenia parlamentného zhromaždenia OSN a keďže e, spravodajca a tenevý spravodajca to nepodporili, tak sme navrhli kompromisné riešenie a síce, že prispôsobíme um, ústny pozmenujúci návrh vytvorenie parlamentného zhromaždenia OSN. Žiaľ, toto riešenie nebolo ehm, schválené všetkými e, signatármi preto musíme zachovať e, náš spôsob hlasovania proti 135 a 136. Mám tu tiež dve žiadosti o oddelené hlasovanie. Ide o 1AA a 5 122, ktoré boli predložené spravodajcom. Ešte raz ďakujem pánovi Lambsdorfovi za túto dobrú spoluprácu. Ďalší rečník. Pán Leinen, nech sa páči. Áno, Alexander Lamstorf práve prehral futbalový zápas vonku pred dverami, ale túto správu každý rok vyhráva. Napriek tomu sa musím dostať k žiadosti opäť, ktorú som spolu s kolegmi predložil minulý rok a tento eh, rok, kde ide o eh, väčšie, eh, väčšiu účasť a parlamentov na valnom zhromaždení. Minulý rok sme mali veľkú väčšinu a reakcia eh, bola zaznamenateľná na celom svete. Pred niekoľkými eh, dňami sa v Noedeli uskutočnila konferencia, kde 50 poslancov eh, indického parlamentu malo rovnakú požiadavku. V Senegale nie len parlament, ale aj nový premiér sú plne za. Takže bolo by to absolútne oslabenie našej e, pozície, ak by sme e, žiadosti 135 6 tento rok zamietli, pretože sa nič nezmenilo proti minulému roku. Na, moja politická skupina bude hlasovať za, dúfam, že aj zelení a liberáli s Alexandrom Súhlasím vo všetkých otázkach, ale on je diplomat a diplomati nemajú radi parlamenty. Aj s uh, uh, veľvyslancom som hovorila, tým majú strach, uh, že sa tam do UNO dostanú aj parlamenty. Ale hlas musí byť vypočutý a čas nastane ani IPU nie je žiadnou náhradou. Je to zhromaždenie parlamentov pre čokoľvek. Nie je to však orgánom e, OSN a ani e, ním nikdy nebude. Má e, štatút pozorovateľa. To je vlastne smiešné, aby parlamenty mali štatút pozorovateľa. Môžu sa pozerať na dianie a pri večeri možno niečo aj povedať som súčasťou celosvetovej e, kampane. Máme veľkú podporu Latinskoamerický parlament, Africký teraz parlament v Indii. Takže ak to e, zajtra nedopadne dobre, potom je to taký cikcak kurz a nie sme vôbec e, vierohodní. Takže poprosím kolegu, aby sme zvážili nájdenie formulácie, za ktorú by bola väčšina dnes tento rok povedať, že sme proti tomu, za čo sme boli e, v minulom roku, to je predsa blbosť. Ja neviem, komu sa to e, nepáči. Sú ľudia, ktorí tam teda prišli ako noví, nemajú o ničom ani poňatia a zrazu chcú obracať veci na ruby. Ďalší a posledný rečník je pani Lochbíler v mene Zelených, nech sa páči. Um, thank you. Ďakujem pekne, je mi ľúto, že som meškala. Náš tieňový spravodajca je Franciska Brandner, ale myslím si, že aj ja môžem povedať, že kompromis 3 sa dosiahol, čo je veľmi dobré implementácia úloha žien v zachovávaní mieru a bezpečnosti, boj za medzinárodnú spravodlivosť. Veľa z našich návrhov sa zapracovalo a tie, ktoré sme, tie ďalšie, ktoré sme predložili, veľmi často presne opisujú, čo máme na mysli pod otázkami ľudských práv a budeme v tom teda pokračovať. Ďakujem za správu. Ďakujem, kolega Lambsdorff. Dovolte mi povedať, že mne sa, ja mám parlament rád. Ja som bol diplomant, dnes som futbalista, prehrali sme s Portugalskom. Um, Kompromis 1810 EPP nás informovalo že dopredu, že neboli sme dobre zastúpení. Tento kompromis sme oddelili, uh, odverili sme sa to s ostatnými tieňovými spravodajcami, čiže budeme hlasovať e, s nimi ohľadom rozvojových otázok k 122. Nespomínam si presne teraz, e, ale môžeme o tom hlasovať. Otázka parlamentného zhromaždenia OSN versus posilnenie demokracie v OSN, pretože to nie je to isté. Je dôležité mať na zreteli túto vec. Parlament eh, môže rozhodnúť o týchto veciach kedykoľvek diskutuje o nejakej téme, pretože, ako povedal Konrad Adenauer, ani moji politickí oponenti ma nemôž, mi nemôžu zabrániť v tom, aby som bol e, múdrejší každý deň. Ak bude mať výsledok iný, ak bude mať hlasovanie iný výsledok, tak e, to len dokazuje, že máme živé diskusie a my sa na 99% zhodujeme, pokiaľ ide o tú tému OSN. Myslím si, že vytvoriť parlamentné zhromaždenie OSN e, povedie k dvom veciam. Prvá vec, toto bude vychádzať z článku 2 základnej charty. To znamená, že rovnosť členov sa musí rešpektovať. To znamená predovšetkým to, že každý štát môže určiť e, účastníka parlamentu. Parlament teda bude zastúpený Číňania, e, teda z Čínskeho kongresu, Severná Korea ich zhromaždenie bude zastúpené a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že menšina parlamentov vo svete je plne demokratická tak, aby mm, to bolo primerané. Vytvorenie takéhoto zhromaždenia nevedie automaticky k demokratizácii OSN. Po druhé, týka sa to zvlášť Európskeho parlamentu, toto bude veľmi ťažká situácia, pretože, ako som spomínal, článok 2 hovorí len o členských krajinách OSN a suverénnych štátoch v rámci tohto systému. V OSN my podľa tejto logiky nie sme suverénnym par- parlamentom, pretože Európska únia nie je členom OSN. My ako parlament by sme boli mimo tohto procesu a mm, mohli by sme zaklopať na dvere takéhoto zhromaždenia a požiadať o nejaký pozorovateľský štatút kontexte IPU. Toto je smiešné. Myslím si teda, že z demokratického hľadiska e, širšie povedané, ale aj z inštitucionálneho hľadiska tohto parlamentu by bolo zle, keby sme sa snažili presadiť túto vec. Naopak sú spôsoby, ktorými by sme mohli dosiahnuť lepší výsledok, napríklad delegácie do e, valného zhromaždenia, tam e, spolupracujeme veľmi dobre s našimi partnermi v OSN aj s členskými krajinami vrátane SVČ e, v tejto oblasti. Mohli by sme tiež uvažovať o posilnení parlamentného aspektu, mať národné delegácie, ktoré pôjdu do valného zhromaždenia a tie budú obsahovať členov parlamentu. Žiadna členská krajina, žiadne členské krajine v tom nič nebráni. Je to možné. Aj európska delegácia by mohla tento či budúci rok e, obsahovať e, nejakého člena Európskeho parlamentu. Čiže sú viaceré spôsoby, ako možno posilniť parlamentný aspekt práce v OSN bez toho, že by sme vytvárali niečo, čo podľa mňa nie je veľmi demokratické a skôr teda je to finančne náročné. Preto si myslím, že by sme mali pokračovať v alternatívnych riešeniach, na ktorých sme pracovali s úspechom. A tiež sa domnievam, že z dlhodobejšieho hľadiska posilnenie eh, IPU by mohlo byť eh, niečo, čo by sme mali zvážiť. Eh, myslím si, že článok 25 charty, ktorý znamená, že mm, parlament by bol zodpovedný vládam Myslím si, že toto by bolo rozumnejšie ako vytvárať niečo nové. Nehovorím teda, že posilnenie IPU by malo byť jedinou vecou, ktorú, ktorou posilníme parlamentnú účasť alebo parlamentný aspekt. Na záver teda ešte raz opakujem, parlament mám rád. Mám rád prácu, ktorá sa tu robí. Zhodneme sa na mnohých veciach, na niektorých sa nezhodneme na ktorých, na ktorých sa mm, nezhodneme z racionálnych dôvodov. A uvidíme zajtra. Dnes nás Portugalsko porazilo. Uvidíme, či porazím ja vás zajtra, alebo vy mňa. Ďakujem, dovolte mi, aby som s vami úplne súhlasil. Mm, yes, okay. Yeah. Takže len niekoľko slov, pretože nemôžeme znovu tú diskusiu začať. Lambsdorff prehral 4-3, teraz musí vyhrať 5-1, inak eh, to nebude rovnocené. V každom prípade ale, Alexander, ja som naozaj úžasnutý tvojimi argumentami, Delegácia Európskeho parlamentu tri dni strávila v New Yorku, teda bol som tam sami dvakrát, čo bolo príjemné. Toto použiť ako argument proti parlamentnému orgánu v OSN, ktorý pracuje, ktorý pracuje celý rok na globálnych témach, To naozaj nie je platný argument a posilnenie IPU. Nie som proti tomu, ale IPU má iný charakter. Nikdy to nebude parlamentný orgán v OSN, bude to IPU v Ženeve, teda môžeme posielať delegácie na 3 dni do New Yorku, to je niečo úplne iné. Majú ďalšie veci, ktoré musia riešiť a teda nikdy sa nebudú sústrediť na OSN. Čiže toto nie je alternatíva je to článok 2, článok 22 hovorí o vytváraní orgánov, môže sa o tom rozhodnúť väčšinou v rámci OSN, ale toto sú všetko detaily. Myslím, že by sme mali ponechať dvere otvorené tomu, ako sa OSN reformuje a dostať sa bližšie každodennému životu občanov. Máme nielen diplomatov a výkonu zložkov, máme aj občanov, a mm, valné zhromaždenie vlád, to by mohlo byť ďalším orgánom. Ja som úplne proti takémuto prístupu. Diplomatov viem, poznám ich zvyky, nemajú radi parlament a nejaký vplyv je tu cítiť z tejto strany. Len pár sekúnd Nejde len o delegáciu AFET, to bola výročná a delegácia druhá chodí do Rady pre ľudské práva do Ženevy. Naši kolegovia z výboru DV hovoria z UNDP, z OSN o procese po 20, roku 2020. Aj rozpočtový výbor chodí do New Yorku, kde sa hovorí o finančnej kontrole a tak ďalej. Čiže veľa vecí sa tam deje a aj UNP a Evy by bolo toho súčasťou. Dalo by sa tým, dal by sa tým pokryť celý rok. Mali by sme to ale nechať teraz tak a uvidíme, aký bude výsledok hlasovania a potom sa teda rozhodnúť, čo ďalej. Ďakujem. Hlasovať sa bude o 3 na 12. A budeme mať prestávku až do pol šiestej.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 Bene, colleghi, abbiamo il piacere. Milí kolegovia, máme to potešenie medzi nami eh, privítať eh, pána ministra zahraničných vecí a európskej eh, integrácie Moldavskej republiky, pána Jurio Lanka. Vítam aj eh, pani Makovej eh, výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Moldavskou republikou. Rok sa pre Moldavu začal dobre. 16. marca bol eh, zvolený prezident v Moldavsku roku a ukončila sa tým dvojročná ústavná kríza. E, bol zaznamenaný aj pokrok pri asociačnom dohovore medzi EÚ a Moldavskom. Začalo sa diskutovať aj o, o voľnom obchode, prebieha dobre aj dialog o vízových otázkach a správa, ktorú zverejnila komisia, je pozitívna. Rokuje sa aj o ďalších témach na oficiálnej úrovni. Správa, ktorú 15. maja zverejnila komisia, počiarkuje dobré výsledky takmer vo všetkých oblastiach akčného plánu. Omeškanie je pri príjmaní zákonov a je ešte aj celý rad problémov pri eh, ich eh, implementácii. Komisia žiada Moldavsko o e, ďalšie práce v sektore justície. Takisto chce pokračovať v dialogu a v zriadovaní nástrojov, ktoré podporia dôveryhodnosť a tiež ide o reformu verejnej správy. Minulý týždeň sa v Bruseli konalo tretie zasadnutie v rámci dialógu o ľudských právach a kľúčový bod, o ktorom sa diskutovalo, boli antidiskriminačné zákony. Takže toľko z mojej strany a nech sa páči, máte slovo, pán minister. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že mám túto vynikajúcu príležitosť prehovoriť pred e, členmi výboru AFET k situácii v Moldavsku a v regióne, ktorý čelí mnohým výzvam. z perspektívy moldavsko-európskych vzťahov Ehm, som rád, že je tu aj bývalý predseda Búzek a v mene moldavskej vlády by som chcel vyjadriť eh, našu vďačnosť za vašu veľmi dôležitú úlohu, ktorú ste zohrali v príprave tejto situácie, kedy máme stabilitu prezidenta a šancu využiť všetky príležitosti, ktoré máme. Tiež chcem poďakovať Monike Mákovej za vynikajúcu prácu, ktorú robí ako predsednička pracovnej skupiny e, parlamentného výboru e, som optimista, keď vidím tu tento záujem zo strany Európskeho parlamentu a krajín Európskej únie. Pred eh, tromi rokmi som prišiel sem v roku 2009 po voľbách v apríli. A to je zaujímavá zhoda. Pred tromi rokmi sa to teda trochu zhoduje. Je to takmer tri roky, odkedy sme pri moci koalícia, ktorá sa volá Aliancia pre európsku integráciu, čo sa nám teda podarilo dosiahnuť za tieto tri roky, hlavne sa to odzrkadľuje prostredníctvom cieľov a priorít moldovskej vlády, ale veľmi stručne by som chcel pripomenúť, kde sme boli pred tromi rokmi. Boli sme krajinou s autoritárskym e, režimom, krajinou, ktorá išla dolu kopcom, nie hore kopcom, pokiaľ ide o budovanie e, inštitúcií, e, krajina, ktorej Ehm, boli nástroje útlaku ehm, proti opozícii, nerešpektovali sa základné slobody a práva krajina, ktorá ehm, bola v kríze s Rumunskom a Ukrajinou, krajina, ktorá prerušila s kontakty s Európskou úniou, pretože mm, tu boli, eh, bolo rozhodnutie zaviesť víza pre Rumunov a Európanov. A boli sme krajinou, ktorá sa seba izolovala takisto v, so vzťahu k medzinárodným finančným inštitúciám. V roku 2009 sme sa nedokázali dohodnúť na ničom. Boli sme krajinou, ktorá išla dole vodou, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj. Mali sme 7-percentný ekonomický úpadok a 6, minus 16 pokiaľ ide o rozpočet. Takáto to bola úroveň a o tri roky neskôr došlo k dramatickým zmenám vo vedení Moldavska. A ja chcem povedať mojim kolegom z nadácie pre otvorenú spoločnosť, vy poznáte tento dokument? To je veľmi relevantný ukazovateľ, kde sa Moldavsko nachádza dnes. Európsky integračný index pre krajiny východného partnerstva, to je názov, čiže je to objektívna analýza šiestich krajín, ktoré sú členmi východného partnerstva z pohľadu budovania demokratických spoločností, rozvoja, základov slobodného slobodnej spoločnosti, stabilnej spoločnosti. Ja som rád, že Moldavsko je v popredí. V roku 2009 eh, v určit- do určitej miery Moldavsko bolo outsiderom a východné partnerstvo e, malo veľmi zlé výsledky, parametre ako napríklad sloboda médií, základné ľudské práva. E, Výsledky boli teda veľmi zlé a o tri roky neskôr moldavská vláda urobila veľký pokrok. Došlo k veľmi dôležitým zmenám v spôsobe rozvoja inštitúcií. Veľmi dôležité zmeny sa presadili v hospodárstve. A veľmi sa zmenili aj naše vzťahy s Európskej úniou. Ak sme boli schopní dosiahnuť určitý výsledok a pokrok, tak je to spôsobené výbornými vzťahmi a bezpríkladnou otvorenosťou, ktorú sme e, videli u Európskeho parlamentu, komisia členských krajín. Napriek tomu, že sme dosiahli pokrok, aj naďalej čelíme e, viac e, úrovňovým výzvam. Nemali sme prezidenta, e, nemali sme ho 970 dní a táto situácia viedla k filozofickým diskusiám v európskych krajinách. Možno, že inštitúcia prezidenta je zastarala, mali by sme sa jej zbaviť, ale teraz žartujem. Máme prezidenta a to znamená, že máme stabilitu. Znamená to, že vláda má tri roky do budúcich volieb a môže sa sústrediť na veľmi dôležité, ale nevyhnutné reformy, veľmi ťažké reformy. Vy poznáte tie najdôležitejšie, tie najťažšie, ale to sú kľúčové priority pre moldavskú vládu s reforma spravodlivosti, e, presadzovanie práva a liberalizácia hospodárstva, ako aj konsolidácia našich, našich inštitúcií. Keď mám hovoriť o týchto kľúčových oblastiach, tak tie sú prepojené s e, Európskou úniou, pretože hovoríme o reforme spravodlivosti policie. Toto všetko sú ciele, ktoré sú spojené s našou víziou Európskej únie. Boje proti korupcii, reforma týchto sektorov. To sú prvky odzrkadlené v akčnom pláne, ktorý sme predložili Európskej únie. Som veľmi rád, že sme prišli do Bruselu po tom, čo sme legalizovali právnu aproximáciu, prijímali sme 42 zákonov a rozhodnutí vlády v súlade s akčným plánom. Treba ste počuli, že to bolo ťažké. Bol tu odpor zo strany niektorých inštitúcií v našej spoločnosti, ale moldavská vláda a parlament preukázali potrebnú odvahu a odhodlanie bojovať s určitými predsudkami našej spoločnosti a vybudovať oveľa tolerantnejšiu, e, európskejšiu spoločnosť založenú na rovnakých hodnotách, ktoré zdieľame. Spomenul som, že ešte stále čelíme výzvam v oblasti hospodárskeho rozvoja. Podľa štatistík Moldavsko je najchudobnejšou krajinou v Európe, hoci sme dosiahli hospodársky rast v roku 2010 a 2011, minulý rok to bolo 6,4 a znížili sme rozpočet, e, deficit rozpočtu na 2,4 Dôležité je aj to, že najdôležitejším obchodným partnerom Moldavska je Európska únia vyše 50 predstavuje tento, táto obchodná výmena, čo uh, ukazuje veľkú úroveň integrácie, integrácie, interakcie moldavskej spoločnosti a podľa predpovedí bude asi 3% spomalenie. Viem, že 3% z pohľadu niektorých krajín by bolo veľmi dobrým výsledkom. Pre nás je to niečo, čo si nemôžeme dovoliť, pretože naša základňa je oveľa nižšia ako v európskych krajinách. Samozrejme je tu ďalšia výzva, to je problém v Zanestiersku. A tu je ale pozitívny vývoj medzi dvomi stranami. My sme e, v procese konštruktívneho dialogu, budovania dôvery na oboch brehoch, ale tiež chcem vyjadriť našu vďačnosť našim európskym partnerom, pretože spolu s nimi budujeme pozitívne prostredie, aby sme dosiahli trvalé riešenie. Rámec 5 plus 2, hovoríme o finančnej pomoci, a z, ktorý sa nám ponúkol, teda veľmi si to ceníme, nie je tu alternatíva pre nás. Posledná výzva, ktorú chcem spomenúť, nechcem hovoriť príliš dlho, je nedostatok európskej perspektívy. Moldavsko ešte nie je um, kandidátom na rozšírenie EÚ a dovolte mi poďakovať členom Európskeho parlamentu za uznesenie, ktoré e, bolo schválené v septembre minulého roka. Bol to prvý dokument o takom orgánu EÚ, ktorý hovorí o článku 49 Lisabonskej zmluvy, kde sa uznáva, že každá európska krajina, ktorá potrebuje určité štandardy, má právo prihlásiť sa do Európskej únie pre nás to bol veľmi silný morálny stimul, pretože stále prebiehajú diskusie u nás doma, či nás chcú alebo nechcú, či máme šancu alebo nie. Či je to reálny cieľ, aby Moldavsko bolo kandidátom na rozšírenie alebo nie. A táto správa uznáva, že Moldavsko teraz robí veci správne, že je to dobrý žiak triede Moldavsko spolu s vami môže ukázať, že dokážeme vybudovať úspech v našom regióne sveta, ktorý je veľmi dynamický. Nevždy je táto dynamika pozitívna. Špeciálne dohody na prevenciu katastrof v našom regióne sveta si produkujeme naše vlastné katastrofy, nemusíme čeliť tým prírodným, ale teda je to pre nás veľmi dôležité a ukazuje sa, že my nielenže chceme vyzerať ako Európania, ale my chceme konať ako Európania, chceme mať európske hodnoty. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme získali európsku perspektívu, pretože potom naša motivácia, naša dôvera vo vlastné sily bude ešte väčšia. A spolu s vami s vašou pomocou preskúmame oblasť stability, predvydateľnosti e, v maximálnej miere. Ďakujem, pán predseda. A samozrejme, že sa teším na otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za nejakú vašu vynikajúcu vášnivú prezentáciu. Teraz by som dal slovo pani Makovej, ktorá je predsedníčkou našej delegácie pre Moldavsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež rada, že môžem privítať pána ministra Lanku, s ktorým pracujeme už 4,5 roka spoločne. Tiež som rada, že môžem všetkých poinformovať o tom, že sme včera mali výbor pre parlamentnú spoluprácu spolu s Republikou Moldavskou a prijali sme odporúčania, ktoré budú mať pokračovanie a stretneme sa potom v oktobri v Kišňove. Teraz sme si vypočuli od komisie stanovisko k všetkým trom otázkam, ktoré sa týkajú vzťahov Moldavskej republiky a Európskej únie, otázka asociačnej dohody, e, zrušenie víz a obchodná spolupráca, respektíve dohoda o, voľnom obchode. E, chcela by som vám povedať, že je tu um, vonkajšia služba, ktorá pracuje na spolupráci s Moldavskom a oni povedali, že um, je veľmi dobrý pokrok. Prakticky všetky kapitoly už boli uzavreté s výnimkou životného prostredia. Tam má byť tiež čoskoro uzavretá. Um, tiež um, dobre postupujú rokovania aj v oblasti zrušenia víz, aj v oblasti um, CFTA, teda dohody o voľnom obchode. A keď pozrieme na to, aká bola situácia pred trom rokmi a ako je to dnes, tak e, komisia hovorí, že moldavské orgány postupujú príliš rýchlo pre nás. No Ja si myslím, že teraz e, my nesmieme sa na všetky krajiny, e, akože na východe dívať sa jedným okom a v jednom balíku by boli, ale naozaj pristupovať ku každej z nich individuálne. Čiže máme pred sebou veľa práce, áno, ale ja som presvedčená, že sa podarí fungovať tak, ako to bolo posledné, posledné tri roky aj s, um, so zvoleným predsedom. A jedna z vecí, ktorú my neustále odporúčame, a tiež e, bolo to aj v správe z minulého roku, je, je stiahnutie sa ruských vojsk zo Zadnesterska a posilnenie um, občianskej policie. My sme toto odporúčanie urobili aj včera. A tiež bolo by treba um, zabezpečiť um, odzbrojenie um, vojenských zložiek práve v Zadnestersku a tiež by sme chceli zabezpečiť Európsku komunitu pre spravodajstvo, čo by bolo vo váš prospech. Next speaker, Sir Graham Watson. Nasleduje teraz pán Graham Watson, ten tu nie je. Mr. President Buzek, you have the floor. Pán predseda Buzek. Uh, congratulations. Ďakujem pekne. Pán štátny tajomník za všetko, čo sa udialo v vašej krajine v poslednom období. Vy ste skutočne modelovým príkladom vo, východnej časti nášho kontinentu z nášho pohľadu. Samozrejme, že my e, nemôžeme vás do ničoho nútiť, všetko musíte si rozhodnúť sami za seba, keď niečo meníte vo svojej krajine my samozrejme niečo také očakávame, ale rozhodnutia musia byť vaše predovšetkým. My by sme chceli, aby sa naše systémy e, vzájomne doplňali. Takže keď poviem, že vy ste e, vzorovou krajinou, tak e, uznali sme vaše voľby ako skutočne za slobodné voľby Isté, vždy sú nejaké problémy v každých voľbách všade po svete, ale keď porovnáme vás s krajinami nášho východného partnerstva, tak pravdepodobne ste na prvom mieste. To je veľmi dôležité, lebo vy ste hovorili, že Moldavsko si vybere svoju vlastnú cestu do k Európskej únie. A ja pre budúcnosť vidím možno dve prekážky a chcel by som sa vás teda spýtať. Prvá vec ste skutočne ochotní a pripravení ísť tvrdo po reformách? Či máte na najbližšie 2,5 roka naozaj dobré pripravené reformy, lebo vieme všetci, že takéto veľké reformy sú často bolestivé pre občanov a keď sú tzv. úspešné, tak môžu byť pre občanov bolestivé. Takže sa pýtam, či ste na toto pripravení pretože justičný systém súdny, penzíny, pretože je to vaša voľba, že chcete ísť do Európskej únie, takže my chápeme, ale nie je to ľahké, my to vieme aj z našich vlastných skúseností v Európskej únii, aké ťažká tá cesta je do Európskej únie. Viem, že nedávno ste dosiahli veľký, veľký pokrok, ale ešte by som sa vrátil k problému v Zadnestersku. A chcel by som sa vás pýtať ako ministra zahraničných vecí, nielen ako vicepremiéra, že ako vidíte budúcnosť rokovaní 5 plus 2, vaše vzťahy s Ukrajinou, s Ruskom, ako vidíte celý tento problém, lebo my sme pripravení pomôcť. Ako Európska únia som si istý, že to isté by urobili aj Spojené štáty alebo OSN. My sme sledovali vaše rokovania vo Viedni. Ako vidíte túto perspektívu, pán um, vicepremiér, pretože si myslím, že by tam mohli byť v budúcnosti určité problémy, lebo mali sme aj zlé skúsenosti. Keď sa chcete blížiť k nejakej krajine v Európskej únii, bez toho, aby ste úplne nevyriešili rôzne problémy z minulosti, problémy s hranicami a podobne, so svojimi najbližšími susedmi. Toto môže byť veľký problém pri vstupe do Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Bazesku, slečna Bazesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela hovoriť po rumunsky, ak smiem, pán minister. Dovolte, aby som vás privítala tu v Bruseli a vítajte v Európskom parlamente vo výbore AFET. Môžem sa vás spýtať, Čo hovoríte o rozolúcii OSN k Zadnestersku a čo si myslíte o východnom partnerstve? A čo si myslíte, či to vytvára možnosť regionálnej spolupráce vašej, pre vašu krajinu? Ďalším rečníkom pán Preda. Tá, mulțumesc pán domnule președinte. až raz sa vă eh, Pán Preda, ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, aj ja by som vás chcel privítať vo výbore AFET. A chcel by som zablahoželať Moldavsku k dosiahnutému pokroku. Vy ste sa odvolávali na posledné tri roky. A moja otázka sa týka situácie pred rokom 2009 v Kišiňove. protestov a demonstrácií. Demonstra- demonstranti boli brutálne bytí. Bolo voči ním zakročené brutálne. Tak som sa chcel spýtať, že či boli páchatelia takto, tohto násilia potrestaní, či sa udialo niečo v otázke vyšetrovania týchto veľmi vážnych e, zločinov a udalosti, alebo že či to zostane už záhada do budúcnosti. Tiež by som sa chcel spýtať na veľmi optimistické predpovede alebo výhľady ekonomického rastu Moldavska zo strany MMF. Môžete nám povedať, že odkiaľ prichádza alebo pochádza ten veľký ekonomický rast pre moldavskú ekonomiku v budúcom roku alebo má prísť? Another colleague from Romania, Severin. Mr. Severin, please. Thank you. An, overdose of Romanians. Uh, I hope not. Uh, I would address uh, Mr. Lanka, greeting him here in English, because I want the colleague... Ja budem hovoriť po anglicky, lebo chcem, aby kolegovia rozumeli lepšie. My máme možnosť hovoriť rumunsky aj inokedy. Vypočul som si s veľkou pozornosťou vaše priority a ja si myslím, že sú to správne priority a aj treba podporiť Napriek tomu by som chcel navrhnúť e, iba niektoré iné priority. Že by ste mali vytvoriť e, verejný priestor tak, aby ste zapojili celú spoločnosť, aj starších občanov, teda nielen mládež, ale aby ste im vysvetlili projekt európskej integrácie a modernizácie krajiny, podľa mňa to je mimoriadne dôležité, aby spoločnosť bola zapojená do takéhoto vnútorného dialógu, vrátanie konsolidácie národného svedomia a povedomia. Ďalšia vec, ktorú ste nespomenuli, je, sú, sociálne výzvy. Myslím si, že bez toho, aby sme sa vysporiadali so sociálnymi výzvami, všetky vaše e, predstavy úžasné o veľkých reformách môžu zlyhať. A myslím si, že tu je zodpovedná aj Európska únia. A napokon si myslím, že treba e, pripraviť e, nejakú určitú stratégiu na riešenie určitých takých európskych predsudkov. Vy sám ste to už spomenali, spomenuli, že Moldavsko je napríklad najchudobnejšia krajina Európy. Podľa niektorých kalkulácií to možno, že tak je, ale netreba to takto prezentovať, Moldava by nemala byť viditeľná len tým, že je najchudobnejšou krajinou, ale to musí byť krajina, ktorá má čo ponúknuť Európe. No, a aké sú vaše sklamania vo vzťahu k Európskej únii? Ja viem, že vy ste diplomát a vy pre, prepracujete moju otázku a budete hovoriť o skôr o, o, o ničom inom, o e, očakávaniach EÚ a o e, perspektíve EÚ, ako vyriešiť ten konflikt za Dniestersku. Ďakujem pekne. Mr. Schulz, the Green Group, please, you have the floor. Zum einen möchte ich mich Herr Minister Leanka den Chcel by som sa pripojiť ku gratuláciám adresovaných pánovi ministrovi Leankovi ohľadne politického vývoja v krajine. Vaša vláda, vaša krajina v tomto smere urobili veľký pokrok a to uznávame. Či už týmto preberáte úlohu akéhosi vzoru. Tu budem zdržanlivejší, pretože v rámci východného partnerstva sme mali často takéto nádeje, ale Gruzínska Ukrajina nás viackrát sklamali. Ja dúfam, že e, vy nie a že to bude nezvratný e, vývoj. Rád by som spomenul problém za dnes. Terska neviem, čo prinesie e, summit, ale dôležité je, že sa opäť začali tieto 5 plus 2 e, rozhovory a že došlo k demilitarizácii. Za dnes Tersko e, vy, uh, sa snaží vybudovať ak, Eh, akúsi ekonomickú eh, zónu, zohráva tu dokonca úlohu, objavuje sa tu pojem tzv. tajvanizácie. Ako to vidíte eh, vy? Rusko vám ponúka možnosť vstupu do Eurázijskej únie, čiže ako vidíte túto, tieto možnosti Zdôraznili ste tiež, že chcete implementovať európske štandardy a že tam ešte treba niečo urobiť. Dve veci v tejto súvislosti. Nedávno ste prijali antidiskriminačný zákon, kde napríklad nezohráva žiadnu rolu sexuálna orientácia. Ani to by nemalo byť uh, diskriminačným faktorom. To všetko je e, riešené v európskej legislatíve. U vás zatiaľ nie. E, mám správy od šiestich miest, dvoch regiónov, kde e, bola obmedzovaná sloboda zhromažďovania sa. Ako posudzujete takéto prípady? Ďakujem. Kolega Gómez, prego. Pán kolega, pani kolegyňa Gomez. It's on. No, it's on. It's on. Uh, and, uh, um, and I know the difficulties, and I, I hope indeed that this uh, uh, classification that. Dúfam, že tú klasifikáciu, ktorú niekto využíval, či zneužíval, alebo či vašej krajine, uh, na zastražovanie by určite nemalo byť e, považované za zastrašovanie takého charakteru, že by to vás nejako demotivovalo. Ja pochádzam z Portugalska. bola moja krajina, bola kedy tou najchudobnejšou tiež e, a možno, že aj je najchudobnejšou ale situácia sa výrazne, sa výrazne zlepšila, takže ja si myslím, že by to nemalo byť videné ako handicap, ale práve ako možnosť e, odlepiť sa od dna. Chcela by som sa spýtať na oblasť ľudských práv, pretože tie sú najviac e, spájané s e, so zadnesterským konfliktom, aj keď viem, že došlo k určitému zlepšeniu. Bola tu nedávno správa Amnesty International, ktorá uznala pokrok v justičnom systéme a chcela by som vás poprosiť, len v politickej oblasti, ale aj v oblasti ľudských práv, aby sme vám pomohli vyriešiť mnohé otázky alebo mnohé problémy ľudských práv. To súvisí so súdnictvom, so slobodou vyjadrovania, podpore tolerancie, podpora tolerancie voči menšinám, brátanie gejov. Ja, by som, ja si myslím, že to veľmi je dôležité, pretože eh, je tam vysoká miera obchodovania s ľuďmi a bolo by treba teda um, pracovať aj na tom, a čo očakávate od EÚ v tejto otázke. Predseda kolega Šíp, teraz posledný rečník.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 podpredseda vlády, neviem teda, ktorá z vašich funkcií je dôležitejšia. Každopádne rád by som sa pripojil k slovám e, vďaky. I v e, najbližšom regióne i vtedy poviem wiało takým... E, Zúčastnil som sa na voľbách v Kišiňove a musím vám povedať, že um, sme postrádali optimizmus uh, Ehm, ale následne eh, z toho bol veľký optimizmus v Moldave a budem pozorovateľom aj počas nasledujúcich, eh, teda bol som aj počas nasledujúcich volieb pozorovateľom a myslím, že ste sa postarali o veľké prekvapenie eh, vašim rozhodným prístupom, aj keď vždy sa dá urobiť ešte viac. Tento konflikt v Zadnestersku sa tam objavil a stále e, e, tam ešte panuje tento duch tohto konfliktu medzi obyvateľstvom, ale vždy je to také, keď sa robia veľké zmeny. Chcel som sa vás opýtať e, na to, ako vyzerá ako to vyzerá s týmto konfliktom? Čo by ste považovali za minimálny štandard pri vyriešení tohto konfliktu? Maximum ako to rozumiem, je, že by sa toto územie stalo e, neoddelenou súčasťou Moldavska. Ale tento proces by mohol trvať e, veľmi e, dlho. Po druhé, reformy a spoločenská akceptovateľnosť, o tom sa o, už dnes hovorilo. E, áno, vaše proeurópske zameranie e, počuť a to znie veľmi dobre. E, až kým to nepociťuje mm, príliš spoločnosť, e, napríklad keď rastie nezamestnanosť, rastú náklady, ak e, dôjde k nejakým problémom v súvislosti s reformami e, systému dôchodkového poistenia. Na základe, teda chcete využiť tie dobré, dobrú prax z ostatných krajín, Mm, aby ste posilnili akceptanciu týchto komplikovaných zmien, aby nedošlo e, k nejakému regresu smerom mm, do Európy. Aj e, kolegovia naši to už spomínali, že sme spájali si veľké nádeje s mnohými krajinami a e, potom sa niečo udialo a ten proces stagnoval. Teda využijete existujúce dobré skúsenosti a pokiaľ ide o tie dobré skúsenosti, Chcel e, by som pochváliť vášho e, ochrancu ľudských práv. Je dobrým príkladom toho, ako e, sa možno aktívne zúčastňovať na výmene dobrých skúseností pri ochrane ľudských práv a pri zmenách v trestnoprávnom systéme. Program spoločne s poľským a francúzským ombudsmanom aj seminár minulý rok poukazujú na to, že to je dobrá cesta, e, mm, aby sa niečo dosialo. Nestačí o tom len hovoriť, ale je dobré pozrieť sa aj na skúsenosti štátov, ktoré majú za sebou rovnaký proces. Potom sa to celé dá urobiť jednoduchšie. Thank you, colleagues, for your... Ďakujem kolegovia za dôležité otázky. Pán minister, máte 10 minút na odpoveď. Ďakujem. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za vaše otázky. Cením si ich, pretože ukazujú pochopenie toho, kde sa situácia nachádza, kde sa Moldavsko nachádza. Je tu záujem o Moldavsko a celý región a tiež vidím pripravenosť pomôcť prekonávaní prekážok a problémov, ktorým čelíme. Začnem teda s odpovediami. Monika, vy ste sa nič nepýtali, len ste formulovali komentár. Pán Buzek sa pýtal dve veci. Um, pokračovanie v reformách a pripravenosť na pokračovanie v reformách. Rozhodnutie, ktoré sa prijalo minulý piatok v parlamente o dvoch zákonoch spojených s nediskrimináciou, ale tiež s vytvorením inštitúcie, ktorá bude autonómnejšia v boji proti korupcii a teda z výkonného sektora sa to presunulo do parlamentu, tým sa vytvoril väčší priestor pre nezávislosť, vytvoril sa priestor pre to, aby predseda tejto organizácie bol menovaný, e, aby vzýšiel zo súťaže, aby nebol len menovaný politicky. Toto sú ťažké rozhodnutia, nie veľmi populárne v spoločnosti a možno tiež z dôvodu propagandy zo strany opozície, ale tu je vidno odhodlanie moldavských orgánov ísť vpred. Máme pred sebou 3 roky a ja verím, že ak budeme mať a budeme efektívne využívať toto obdobie, na to, že Moldavsko je malá krajina a niekedy mm, niečo, čo je malé, môže byť pekné a dobré a o tri roky budú zmeny viditeľné pre našich občanov, budú pozitívne v oblasti ich príjmov, dôchodkov, života a väčšej slobody. Napríklad sloboda mobility, sloboda slo- cestovať do Európskej únie a tiež im ukážeme, že je tu jasná perspektíva pre našu krajinu, čiže my sme sa rozhodli a keďže tu máme túto stabilitu a hrozba predčasných volieb okamžite znižuje odhodlanosť k reformám a táto hrozba tu už nie je. Takže sa chceme sústrediť na oblasti, ktoré som už opísal a dovolte mi uvieť jeden príklad. Moldavská republika od začiatku tohto roka a počas budúcich troch rokov žiada o 60 miliónov eur od Európskej únie a tie sú určené na reformu justičného systému. Samozrejme, že to je obrovský faktor, ktorý nám pomôže e, napredovať. Tieto prostriedky nám nielenže pomôžu urobiť túto reformu, ale je to aj dobrý nástroj na to, aby sme nestratili zo zreteľa ciele a taktiež je to aj určitý tlak na nás. A ja som ja, ja, ja žiadam európskych parlamentov, aby nás nielenže kontrolovali, aby nám radili, ale aby aj mm, pretrval tento tlak, pretože keď budeme mať európsku perspektívu, teda staneme sa kandidátskou krajinou, tak to bude ešte relevantnejšie a tlak Bruselu na nás, ale aj na našu spoločnosť nás bude motivovať ešte silnejšie. Som teda presvedčený, že sme pripravení, motivovaní a ešte posledná vec k tejto téme. Nemáme alternatívy. Ako z Moldavska urobiť prosperujúcu a stabilnú krajinu? Moldavsko inak e, bude ako Taliansko, Portugalsko, Španielsko. E, naši občania pôjdu treba z do Ruska, aby si našli pracovnú miestu a my takúto alternatívu nechceme. My sa chceme sústrediť na hĺbkové reformy a zabezpečiť, aby e, z toho vyplynuli výhody pre našich občanov. Za dnes tu boli viaceré otázky do akej miery je toto hrozbou na našej európskej ceste, aký je, sa dosiahol pokrok, aká je budúcnosť, aké sú vzťahy s Európskou úniou, s Ukrajinou, Ruskom. Najskôr teda dúfam, že ste si všetci všimli, keď si všímate vývoj v regióne, pozitívnu dynamiku. Áno, ešte stále sme ďaleko od eh, dohody ďaleko od e, dohody na určitých princípoch, e, na ako by takáto dohoda mala vyzerať. Ale keďže je tu táto pozitívna dynamika, keďže je tu úspech, e, teraz sme oveľa bližšie k vytvoreniu prostredia na stabilnú reintegráciu tejto časti Moldavska do spoločnosti je tu oveľa väčšia dôvera, oveľa lepšia interak- interakcia, takže konečne sme začali pracovať v pracovnej skupine o celách hospodárstve, o boji proti organizovanému zločinu a to prináša svoju dividendu. Ukazuje to, že občania na oboch stranách e, vidia budúcnosť pre túto krajinu. Niekto sa pýtal, aká je minimálna úroveň dohody, ktorú by sme akceptovali. My sme pružní, nesústredujeme sa na to, či by to mala byť federácia, alebo by to malo byť niečo na britský spôsob. Toto nie je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je štatút Zanestierska v Moldavsku. Určite sú tu určité červené línie a kľúčové je, že akékoľvek riešenie znamená, že Moldavský štát musí byť silnejší, konsolidovanejší a nemalo by to oslabiť naše odhodlanie stať sa európskou krajinou, to znamená e, vstúpiť do EÚ. Akákoľvek iná dohoda nebude korešpondovať s našimi ašpiráciami o tom, ako by sa táto krajina mala vyvíjať. Chápeme to tak, že nechceme druhý Cyprus, rozdelenú krajinu, ale veríme, že preto, aby sme získali štatút kandidátskej krajiny, existencia zadnestierského konfliktu by nemala byť prekážkou, pretože hovoríme o určitej perspektíve, ale aj o určitom pohybe. Veríme, že keď získame perspektívu, tak šanca riešiť zadnestierský konflikt sa zvýši podstatným spôsobom. Vlastne aj oni chcú budúcnú, budúcu stabilnú krajinu, Moldavsko, kde bude život lepší a život ich detí tiež a to presne znamená naše riešenie, teda čo očakávame od Európskej únie. Kľúčové, zásadné je to, že musíme mať európsku perspektívu, pretože potrebujeme dlhodobý záväzok zo strany EÚ že sa Moldavsko stabilizuje, že sa vyriešia výzvy a že prekonáme súčasné problémy. A toto bude stimul nielen pre našich občanov, ale aj našich susedov. Ale vy ste sa pýtali eh, na summit NATO a či sme spokojní eh, s referenciou na Zanesťačko. Samozrejme, že áno, mm, aliancia sa sústreďuje na zmrazené konflikty. Možno, že jeden prvok, ktorý nebol spomenutý, možno, že tu sa nesplnili naše očakávania a to je e, zmienka o zbrojení a o zbraniach. E, to by to znenie ešte posilnilo. Pýtali ste sa na východné partnerstvo. Ja som veľmi rád, že komisia zvolila Kišiňov na ministerskú konferenciu východného partnerstva 5. júna a dúfam, že v neformálnom prostredí spolu s komisárom Fulem a ostatnými Helga Schmidt e, ktorá je zastupkyňou baronesy Ashton. E, budeme diskutovať nielen o bilaterálnych veciach, ale budeme sa sústrediť aj na multilaterálny rozmer je tu sklos, mnohé príležitosti ukazujú rozdiely v politických systémoch, ambíciách každej krajiny tohto regiónu. Nič menej bola toto sú príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú na spoluprácu. Apríl 2009, žiaľ, toto je rana na tváre našej spoločnosti. Musíme to riešiť. Bolo to spôsobené skorumpovanými súdmi, väčšina prípadov sa dostala na súdy, ale tieto boli jednoducho ukončené. Musíme teda sa ruka v ruke sústrediť na Zanestiersko a dúfam, že nájdeme, zistíme, čo sa presne stalo a potrestáme vynikov, ktorí mučili a porušovali dôstojnosť ľudských bytostí. K MMF e, tie e, odhady nie sú až také optimistické, to len 3%, ale dúfame, že z tento cieľ 3% dosiahneme a zmobilizujeme našu snahu, sprivatizujeme niektoré aktíva, ktoré ešte patria štátu a zlepšíme tento cieľ, ktorý bol stanovený. Pán Severin sa pýtal viacero veci k sociálnym výzvam, k tomu, ako bojovať s predsudkami tu a v Európskej únii. Dúfam, že aj vy nám pomôžete, ale správa ako táto ukazuje, že Moldavsku sa darí dobré a Moldavsko si zaslúži iný režim a toto je e, hlavný rozdiel. Viac a viac by nás malo priniesť na tú úroveň, ktorú potrebujeme, želáme si a dúfame, že sa na ňu dostaneme. Našim najväčším očakávaním je získať európsku perspektívu. Máme určitý harmonogram, sústredujeme sa na dohodu o pridružení. Monika to spomenula, je to takmer dokončené bezvízový režim, tu je veľká požiadavka na všetky členské krajiny eh, v Európskom parlamente. Ďalších 10, 10 mesiacov budú benchmarkom mm, tak ako sa to definuje v akčnom pláne. Jediná žiadosť je eh, tá, aby Moldavsko malo ten istý režim ako Macedónsko a iné krajiny Západného Balkánu, Balkánu. Teda chceme to, čo si zaslúžime, dať našim občanom šancu cestovať bez eh, víz, bez podmienok. Naša situácia je už teraz ťažká ako tá, ktoré mali ostatné krajiny Západného Balkánu a dohoda o pridružení, o mm, voľnom obchode bude príležitosťou mm, presunúť sa do ďalšej fázy a to je perspektíva členstva. Pán Šulca pýtal na na Zanestersko, či tam môže byť nejaká špeciálna hospodárska zóna. Ja si to nemyslím, pretože teraz sme začali rokovať o zóne voľného obchodu z EÚ. V Moldavsku máme určité voľné zóny obchodu a takýto fiskálny daňový raj sa dá udržať možno na nejakých 10 rokov. Región, kde je veľmi odlišný daňový systém, Ehm, tam to nie je možné. Budeme pokračovať v našej práci a budeme angažovať zástupcov ministerstva v našich rokovaniach eh, z EÚ. Oni sa to zaujímajú, boli na prvom kole, takže oni sa ešte viac zaujímajú ako ich partnej na pravom brehu na tom, aby, o to, aby mohli profitovať eh, z tejto šance k nediskriminácii, k zákonu o nediskriminácii, myslím si, že Moldavsko urobilo maximum za daných okolností, ale nezabúdajme, že to, čo musíme urobiť, je predovšetkým presvedčiť alebo prispôsobiť moldavskú legislatívu európskemu aký. A aký vychádza zo smernice Európskej komisie a článok 7 veľmi jasne hovorí o právach tých, ktorí patria k sexuálnym menšinám a článok 1 hovorí o všetkých ďalších kritériách, čiže my sme um, sa tým riadili. Musíme sa sústrediť na implementáciu tohto práva, vytváranie nástrojov, ktoré nám umožnia stať sa tolerantnou a demokratickou krajinou a ešte veľmi rýchlo k ľudským právam a k očakávaniam od Európskej únie. Pani Gomeš sa pýtala na túto vec, keď sa pozriete na správu z Lobodného domu. Freedom House. Freedom House, toto bol najväčší e, skok nielen pokiaľ ide o soviet, priestor Sovietskeho zväzu, ale keď sa, aj keď to porovnáte s niektorými inými krajinami Západného Balkánu, sú to ešte oblasti, kde musíme ukázať pokrok Boj s korupciou je takýmto, e, takouto oblasťou, ale my sme sa posunuli veľmi dobre v bode 8, sme teda niekde okolo 50 a teraz sa pozrite sa aj na iné správy aj Európskeho parlamentu. Uvidíte, tam je veľký pokrok Moldavska Ehm, samozrejme, že chceme spolupracovať s e, vami na ľudských právach, to by bol výborný dialog, mali by sme inštitucionálny dialog s EU o ľudských právach. Nedávno tam sa zrealizovala misia, 60 miliónov sa bude sústrediť nielen na reformu mentality sudcov, ale na implementáciu najlepších postupov, aby sme to implementovali aký v Moldavsku. Obchodovanie s ľuďmi, ja som predsedom Národného výboru v tejto veci a ja chápem to tak, že sa musíme zbaviť e, tej existujúcej, e, tejto existujúcej škvrny. Týka sa to aj oveľa systematickejšieho prístupu a keď sa pozriete na čísla správy, Američania sú najväčšími kritikmi, tak ale vidíte tu jasný pokrok. Samozrejme, že to ešte nie je hotové, ešte nás čaká veľa práce a tu pracujeme s pani Smastrom a je špeciálnym zástupcom OBSE, zástupcami v boji proti obchodovaniu. A už čo skoro sa stretneme v Kišiňove. Problémy sa týkajú hlavne chudobných krajín ale chápeme, ako dôležité je ukázať e, stabilný pokrok v tejto oblasti k Zádnestersku. verejné akceptovanie reforiem. Prepačte, že to prechádzam tak rýchlo. Musíme ukázať ľuďom, že na konci tunela je svetlo a že za rok alebo dva uvidíme skutočné výsledky. A iste musíme zabezpečiť aj odborníkov z Rumunska, aj z iných krajín, aby prišli um, a ocenili to, ale Moldavsko nie je um, na začiatku reformy. Väčšina reformy sa už spustila, my to musíme všetko dotiahnuť do konca. Často, čo však to znamená, že treba napríklad zatvoriť eh, školy v mestách, v malých mestách. Eh, teraz sme eh, pomocou Svetovej banky zabezpečovali autobusmi prevoz detí do škôl a teraz budeme musieť tie školy zatvárať napríklad. Čiže to sú všetko ve veci, ktoré sme ochotní podniknúť. Ďakujem pekne a prepašte, že som hovoril tak dlho. Predseda, teraz sa hlboko nadýchnite. Ďakujem že vás za vašu prezentáciu. Želám všetko dobre vašej krajine.